Uh, Kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. So good morning, colleagues. Dobré ráno. Na úvod začneme schválením programu rokovania. Vieme, že bod 15, teda otázka písomná na komisiu z 19. februára, pokiaľ ide o členské štáty, ktoré majú, byť, ktoré majú a diskusiu o tom, či malo byť Turecko zaradené na zoznam bezpečných krajín. Toto bude potom zaradenie neskôr, takže ak nikto nemá nič, tak konštatujem, že program bol schválený. Bod 2 e, z máte zápisnice pred sebou z predchádzajúcich zasadnutí. Ak nenamietate, tak konštatujem, že boli schválené. Poďme na bod 3, oznámenia predsedajúceho. Najprv jazykový režim, bohužiaľ tlmočenie do galčtiny a chorváčtiny nebude zabezpečené dnes. Potom pokiaľ ide o potvrdenie koordinácií, e, koordinátorských odporúčaní, Poprvé, pani Ska Keller bola vymenovaná za spravodajkňu, pokiaľ ide rozhodnutie rady, ktorým sa upravuje rozhodnutie rady um, stanovujúce pro, provizorné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v súvislosti s Talianskom a Gréckom a pán Diaz de Mera bude spravodajcom pokiaľ ide o dva dosie, balíček inteligentných hraníc a využívanie systému vstup-výstup. Súhlasíte, kolegovia, s uvedenými odporúčaniami? Ďakujem veľmi pekne. Potvrdené. Tretím bodom je spoločné vypočutie pod výboru SEDE a nášho výboru LIDE. LIBE bude to v budove PHS. Témou bude zabezpečenie externých hraníc EÚ, ktoré sú výzvou pre externú a internú bezpečnosť. Ja viem, že toto vypočutie sa organizovalo dlho, kolegovia úslovne pracovali na jeho príprave. Kolegovia, ak máte čas, prosím, zúčastnite sa na tomto vypočutí. I ja sa na ňom zúčastním. Máme veľa do tejto oblasti a naozaj by som bol rád, keby ste sa mohli zúčastniť na tomto vypočutí. Ešte jedna drobná záležitosť, ale nemenej dôležitá. Všimli sme si, že vytlačené kópie dokumentov výboru nie sú vždy k dispozícii a tak vlastne rozhodli koordinátori, pretože na ďalších výboroch tie kópie už nie sú po každé distribuované. Ja len chcem povedať, že ich môžete získať na vašu žiadosť. My, my sme tak samozrejme urobili preto, pretože sme sa snažili znížiť náklady a chrániť životné prostredie. Takže ak naozaj vám niečo chýba vo vašich materiáloch, nech sa páči, môžete požiadať o distribúciu vytlačenej kópie. Pokiaľ ide o bod 4, dosie Europol, spravodajcom je pán Agustín Díaz de Mera. Dovolte mi krátky úvod. Ide o návrh odporúčania na druhé čítanie. Určite si budete pamätať, že my sme dostali to minulý týždeň výsledky prvého čítania, bolo to výsledkom rokovaní medzi parlamentom a radou a náš výbor potvrdil hlasovaním 30. novembra tento výsledok, že začíname formálny postup druhého čítania. Pán Diaz de Mera je spravodajcom a teraz nám krátko predstaví tento dosie. Ja len chcem zdôrazniť, že toto je druhé čítanie a rokovania budú dlhé. Pravidlá sú jasné, pokiaľ ide o typ pozmenujúcich návrhov. A ja chcem, ja som to chcel zdôrazniť. Ešte pán spravodajca sa k tomu určite vyjadri, ale i ja sám som to chcel zdôrazniť. Časová lehota na predkladanie návrhov je 21. apríl o 12. Teraz už poprosím nášho spravodajcu a potom budú následovať tieňovi. Takže pán Diaz Demera, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prepačte, vopred sa ospravedlňujem. Necítim sa fyzicky najlepšie, ale v každom prípade sa budem snažiť a predstavím vám, o čo ide. Pán predseda, vážení kolegovia, už viac ako tri roky pracujem ja i my všetci na tomto dôležitom nariadení. Po desiatich trialógoch sa nám podarila konsenzuálna dohoda 26. novembra 2015. Vďaka tejto dohode a vzhľadom na súčasnú situáciu by som rád zdôraznil, že sme týmto spôsobom podporili skutočne užitočné nástroje na boj proti terorizmu. Riešili sme obsah na internete či Centrum boja proti terorizmu. Posilnili sme právomoci Europolu v boji proti organizovanej trestnej činnosti a voči všetkým formám trestnej činnosti, ktoré sú definované v, prvej, v prílohe číslo 1 k správe Následne pozícia rady, ktorá je tou, na ktorej sme sa dohodli v novembri, bola oficiálne schválená 10. marca 2016. Parlament ju následne od rady dostal, tak ako povedal pán predseda. Táto pozícia je spoločná a ja plne s ňou súhlasím a ako hovoril pán predseda, do 21. apríla je možné predkladať pozmenujúce návrhy. 28. potom sa bude hlasovať k tomuto materiálu. Hovorím, že mohlo by byť, ale nemalo byť. Chcem ešte povedať, že ide o veľkú dohodu, veľa sa o nej rokovalo, nakoniec sme dosiahli konsenzus. A to vďaka práci usilovnej práci všetkých nás tu v parlamente. Bral som do úvahy vždy stanoviska, názory mojich kolegov, tieňových správodajcov. Ešte raz chcem opätovne zdôrazniť moju vďaku. Takže poprosil by som vás, aby ste k referenčnému textu 28. hlasovali kladne a potom následne aj na plenárke v máji. Nariadenie je nesmierne dôležité vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Ide o nesmierne užitočný nástroj na to, aby sme mohli efektívne zareagovať na teroristické hrozby. Na záver, pán predseda, končím na teraz, ale poprosím vás ešte potom na záver o rečnícky čas, aby som sa vyjadril k tomu, čo tu odznie z úst kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, na záver vám odovzdám slovo, pán Diaz Demera. Pôjdeme hneď na tieňových správodajcov. Takže Joe, nech sa ti páči za SAT. Uh, eh, ich. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel pripojiť k pánovi spravodajcovi. Myslím, že ide o veľmi dobrú, konštruktívnu, intenzívnu spoluprácu za posledné roky, kedy sa nám podarilo zohľadniť aj aktuálnu e, situáciu, aj e, e, veľmi krátko, lebo sme reagovali aj na zmeny, pokiaľ ide o monitorovacie centrum pre internet. Bolo by dôležité, aby sme našu prácu teraz mohli ukončiť. Samozrejme, vždy e, vyvstanú nové nápady, nové e, skutočnosti a tie bude potrebné objasniť s novými právnymi aktami. Je dôležité, aby sme tu teraz e, uzavreli túto prácu a mali dobré východisko, ktoré si všetci zaslúžime. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Timothy? Kirchhoff. Podporujem spravodajcu a prácu, ktorú vykonáva. Ja viem, že všetci oceňujeme prácu Europolu, najmä tvarov v tvár tým hrozbám, ktoré sa vynorili v poslednej dobe, ale toto opatrenie nám umožnilo um, včleniť tam ďalšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o aktivity Europolu, aj pokiaľ ide o spôsob, akým si tvoríme náš prístup k ochrane údajov a rozličným právam jednotlivcov v Európe. To je dôležitá záležitosť a vždy ňou bola. Ja, Viete, pán predseda, niekedy tu veci dlho trvajú v parlamente, ale ja si myslím, že vždy, vždy si musíme byť vedomí našej potreby podporiť Europol, vynikajúceho riaditeľa a práce, ktorú vykonávajú. Ja samozrejme podporujem naďalej pána spravodajca. Dúfam, že sa nám podarí e, v rozumnom časovom horizonte ukončiť tieto veci. Ďakujem veľmi pekne. Pán Petersen za Aldy, ďakujem. V prvom rade by som rád poďakoval a poblahoprial pánovi spravodajcovi za to, že viedol rokovania. Ďakujem aj za dobrú spoluprácu s ostatnými skupinami. Ďakujeme za to, že aktívne obhajoval pozíciu parlamentu. Súčasné eh, výzvy bezpečnosti poukazujú na eh, potrebu integrácie policajnej spolupráce a myslím si, že nariadenie je obrovským krokom vpred a ja chcem eh, uvítať najmä následovné prvky budúceho nariadenia míňa. Nový právny základ v zmysle Lisabonskej dohody riadenie organizačnej záležitosti, spracúvanie informácií, údajov, vzťahy s partnermi, postupenie údajov do tretich krajín a tak ďalej. To sú všetko obrovské výdobytky. Ale počas uplynulých e, rokovaní sa ukázalo nedostatok e, ambícií, pokiaľ ide o budúci mandát Europolu a jeho kapacitu vyšetrovať. Ale podľa nás to nie je kritika pána spravodajcu, pretože vieme, že pán spravodajca e, toto obhajoval, ale je nám skôr ľúto, že členské štáty skôr nechceli súhlasiť s ustanoveniami, ktoré by týmto smerom išli. Podľa nás načasovanie postupu rozhodovania vypracovania pre nariadenie neumožnil integráciu nových bezpečnostných výziev na európskej úrovni. Hlavné milníky takéhoto procesu a prijatie každej pozície e, sa vlastne udiali ešte pred útokmi Charlie Hebdo, či, na, či útokmi v Paríži, či Bruseli. Myslíme si, že tieto medzery neboli vzaté do úvahy zo strany spoluzákonodárcov. Preto zvažujeme, že predložíme pozmenujúce návrhy, najmä v oblastiach, ako je mandát Europolu, podľa nás, eh, podľa nás eh, ak Cieľom Europolu bude to, čo je uvedené v nariadení, a síce, že podporiť a posilniť kroky <clears throat> príslušných orgánov a ich spolupráce. Nový, nová, nové nariadenie Europolu musí jasne uviesť, že jeho primárnym cieľom by malo byť posilnenie synergií na presadzovanie práva na európskej úrovni a poskytnutie cezhraničných vyšetrovacích kapacít. Po druhé, žiadosť Europolu, pokiaľ ide o spustenie trestného stíhania. Tam potrebujeme dať našej agentúre právnu kapacitu, aby mohla agentúra požiadať o spustenie vyšetrovania. Súčasný text pozície rady dáva možnosť Euró Europolu takúto možnosť, ale Ďalšie kroky už zostávajú v diskrečnej právomoci členských štátov, čiže je to na dobrovoľnej báze. A poskytovanie informácií zo strany národných jednotiek Europolu. Ich úlohou je uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a poskytnúť e, základ pre o, o vyšetrovacie kapacity a nie filtrovanie informácií, ktoré členské štáty považujú za dôležité. A pokiaľ ide o informácie, um, tam by malo, tam by malo dochádzať k náležitému výmene informácií, aby sa Europol stal skutočným centrom informácií. My všetci želáme, že druhé čítanie čo skoro skončí a nechceme ohroziť dohodu, ktorá bola dosiahnutá po zdlhavom e, rokovacom procese, ale myslíme si, že máme unikátnu príležitosť uskutočniť krok vpred smerom k integrácii policárnej spolupráce a vyšetrovaniam na európskej úrovni šéfovia štátov a vlád, všetci volajú po lepšej policajnej spolupráci a lepšej výmene informácií na úrovni únie a naozaj by sme sa mali snažiť ísť dokonca ďalej za tieto deklarácie. Takže predložíme pozmenujúce návrhy, ide nám o zlepšenie mandátu a nastavenie právneho kontextu, ktoré by umožnilo skutočnú európsku vyšetrovaciu kapacitu. Vezmeme do úvahy samozrejme spätnú väzbu od e, rady a ďalších politických skupín a vyhodnotíme, že či je to všetko politicky reálne predtým, než predložíme pozmenujúce návrhy. Zdôrazňujem, nejde nám o to, aby sme podkopali už tú, túto dohodu, ktorá je na stole, ale naozaj chceme, aby vyplynuli z tejto práce konkrétne kroky, ktoré budú na prospech európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. Pán, pán spravodajca požiadal ešte o slovo na záver, ale ešte predtým, nech sa páči ešte za zelených posledný e, tieňový spravodajca. pán Terika Ďakujem veľmi pekne. Ja som povďačný pánovi spravodajcovi a kolegom. Ja si myslím, že sme odviedli obrovský kus práce. Ehm, dlho sme pracovali na tomto dosie. Mám tri pripomienky. Poprvé, zelený EFA Naša skupina má problémy s možnosťami, ktoré nastoluje text a síce, že Europol poskytuje informácie súkromným stranám. Nuž to považujeme za ťažkú otázku. Je to veľmi poskytovanie informácií takýmto spôsobom, to nie je na nich, aby tak urobili. Po druhé, naša druhá pripomienka. Už to tu kolega sa uviedol. Hovoril o schválení AAU my sme predsa o tom rozhodli a dohodli sme sa, že takéto niečo bude súčasťou osobitného textu, čiže sa bude pracovať na tom osobitne. Ale po parížských útokoch sme to rýchlo zaradili do starého textu a ja si myslím, že tá reakcia, a už som to povedal, tá reakcia bola podľa mňa prirýchla Mali sme konať um, pokojne, keď sa taká strašná udalosť udiala. V každom prípade to bolo zapracované pomerne jednoduchým spôsobom, nie tak, ako by sme si predstavovali. No a po tretie, ja plne súhlasím s pánom Petersonom. Europolu chýba ich vlastná vyšetrovacia kapacita a mali by ju mať nie len na účely koordinácie ďalších policajných zložiek v Európe, ale aby mali právo vlastnej iniciatívy začať vyšetrovanie. My s tým súhlasíme a podľa nás by bolo v poriadku, ak by to bolo v texte zakotvené. V každom prípade som vám povďačný za odvedenú prácu, pán Diaz de Mera. Bol veľmi láskavý, aj keď sme sa nie vo všetkom zhodli. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Predtým, než sa opätovne obrátim na pána Diaza de Meru, e, poprosím komisiu a radu, či by sa chceli vyjadriť. Komisia, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno vážení poslanci, dámy a páni. Veľmi stručne z našej strany a pán predseda určite vás to poteší. Vieme a i pán spravodajca to na začiatku počiarkol, diskusie a rokovania k tomuto komplexnému textu eh, trvali dlho a parlament pod vedením spravodajcu vynaložil obrovské úsilie pri dosahovaní konsenzu v rámci všetkých politických skupín a snaži, snažili ste sa aj o spoločné porozumenie s radom na ohľadne tohto komplexného a pomerne rozsiahlého textu. Parlament dostal komis- pozíciu komisie k prvému čítaniu rady. V dokumente sa môžete dočítať, že sa komisia domnieva, že ciele, ktoré komisia vytýčila v pôvodnom návrhu, boli dosiahnuté podľa nás to, čo leží teraz pred nami, je agentúrou, ktorej činnosť bude upravovaná, upravená právnym nástrojom, ktorý je v súlade s požiadavkami Lisabonskej zmluvy a poskytuje posilnenú zodpovednosť, ale aj efektívnosť a účinnosť jej činnosti a dúfame, že posledná fáza našej práce bude rýchla, tak aby ustanovenia týkajúce sa riadenia a regulačného rámca mohli fungovať a boli zrealizované čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Rada, nech sa páči. Good morning. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tiež vám všetkým želám dobré ráno a ďakujem pekne, že môžem e, vystúpiť v mene rady. Tak ako komisia povedala a ako aj spravodajca, tak aj rada myslí, že toto je dobrý e, výsledok, ktorý bol dosiahnutý medzi inštitúciami po dlhých a náročných e, rokovaniach. Rada by bola rada, ak by tento legislatívny akt bol prijatý. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dias Demera. Chcete ešte niečo k tomu povedať? Nejaký záver? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som povďačný Jozefovi sa socialistov, pánovi Kirkopovu za CR, za kolegovi z ALDE, kolegovi Terry Kabrovi za Zelených. Ďakujeme, ďakujem aj komisii, aj zástupcom rady. Ich pripomienky ma obohacujú a len posilňujú moje presvedčenie, že sa nám podarila naozaj vynikajúca dohoda. Pokiaľ ide o to, čo uvedol pán Petersen, Pánovi Petersenovi chcem v prvom rade poďakovať za spoluprácu. Hoci zdieľam čas toho, čo povedal, ale odmietam to, čo uviedol ohľadne pozmenujúcich návrhov. My a moja skupina budeme hlasovať proti takýmto pozmenujúcim návrhom. Ohrozili by medziinštitucionálnu dohodu medzi nami, radou a komisiou. Predložiť pozmenujúci návrh, ktorý sa týka zrušenia národných jednotiek Nuž, to by znamenalo podkopať základný, základný stavebný kameň Europolu. Národné jednotky sú podporou, stavebným kameňom Europolu. Vďaka takémuto kanálu prúdia informácie a postupujú sa informácie. Pokiaľ by národné jednotky neexistovali, Europol by skrátka nemohol fungovať. Informácie by prúdili otvorenými kanálmi. Tak ako hovoríte, otvorenými kanálmi, to je neakceptovateľné. podľa nás, tak ako vy, tak ako vy tak ako ste predstavili tieto pozmeňujúce návrhy, ja si myslím, že sú neakceptovateľné. Chcem povzbudiť, chcem poďakovať všetkým skupinám, ktoré so mnou spolupracovali a vyzývam ich, aby spoločne so mnou zamietli pozmeňujúce návrhy, ktoré predloží skupina liberálov. Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem už nikomu dávať slovo. Ja by som chcel na záver len povedať, že tu dve, dva prístupy. Jeden je všeobecný prístup a druhý je prípustnosť. Ja nechcem otvárať znovu debatu, nechcem začínať dialog. Nemyslím, že to by pomohlo. ja niečo poviem a potom poviete, že vy názor, pretože ak tam slovo liberálny tieňový spravodajca bude sa chcieť vyjadriť, tak všetci ostatní to tak urobia. Takže dovolte mi povedať, že sú dva prístupy. Jeden je všeobecný prístup a druhé je prípustnosť pozmeňujúcich návrhov. Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov myslím, že sú prípustné, ale otázka príslu je rôzna iná. Súhlasím s všeobecným prístupom. Prístupom spravodajcu, tieňových spravodajcov SAT a EKR. je to do druhého čítania po dru- dlhom, dlhých rokovaniach. Dlhých rokovaniach. To je hmm, pozícia, myslím, že to uznáva aj liberálny tieňový spravodajca. A uznáva to v tom, čo povedal. A čo sa týka prípustnosti, tak to povedal pán Diaz de Mera, tým sa ešte budeme zaoberať a zohľadom na dopady takéto pozmeňujúce návrhy na dohodu. Takže taký je záver. Nemyslím, že musíme sa k tomu vracať. No, kolegovia môžu hlasovať v konečnom proti tomuto, ale ja myslím, že tieto dve veci, pretože sa k tomu vrátime, no ale ja podporujem všeobecný návrh spravodajcu a dotiňových spravodajcov, ktorí vystúpili. Lehota na návrh je 21. apríla. A vo výbore LIBO budeme hlasovať 28. apríla, takže ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili, aj pánu Diazovi Demerovi. Okay, colleagues, let's go to... Kolegyne, kolegovia, prejdeme teraz k bodu 5 v našom výbore nemáme jednoduché témy, takže teraz prejdeme k téme, ktorú niektorí z vás poznajú ako zaujímavú a kontroverznú otázku a je to oznámenie komisie Európskemu parlamentu a rade o možných cestách pred o nereciprocite v niektorými tretimi krajinami, o otázkach vízovej politiky. Chcem pripomenúť kolegovia, ak vám to musím pripomínať. Týka sa to prezentácie, oznámenia a predloženia oznámenia komunikácie o možných cestách vpred, oznámení, ktoré sa nazýva reci, mechanizmus reciprocity, ktorý mal zaistiť, aby všetci občania EÚ mali rovnaký vízový režim do tretich krajín, ako i EÚ volila na obyvateľov tretich krajín. Nož mechanizmus mechanizmus predpokladá, že keď vízová povinnosť nebude zrušená 24 mesiacov od zverejnenia nereciprocity, tak komisia vydá delegovaný akt, ktorý na 12 mesiacov preruší vízovú výnimku pre obyvateľov tejto tretej krajiny. Mechanizmus tiež žiada od komisie, aby zohľadnila následky prerušenia vízovej, vízovej výnimky pre zahraničné vzťahy EÚ e s týmto tretím krajinom v tomto oznámení hovorí, že Kanada a USA a s nimi nebola dosiahnutá úplná reciprocita, no a, a v tomto prípade komisia a, sa rozhodla nepredložiť delegovaný akt, ale túto, toto oznámenie, kde vyzvala parlament a radu, aby naliehavo diskutovali a prijali pozíciu o najvhodnejšej ceste vpred a aby informovali komisiu o príslušných stanoviskách do 12. júla 2016. Takže slovo dostanú zastupcovia Európskej komisie, ktorí nám dajú informácie o tejto situácii a potom dostanú slovo a, a, poslanci. No a za komisiu dostane slovo Belinda Pajk a viem, že viacero poslancov sa chce vyjadriť tejto otázke, takže najskôr Belinda Pajk a potom otvoríme diskusiu. Takže Belinda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. A ja tiež ďakujem výboru za to, že tento bod sa dostal na program po prijatí 12. apríla oznámenia e, komisie. No a ja som bol požiadaný, aby som vás informovala o e, aktuálnej situácii. Chcem len pripomenúť, Eh, že mechanizmus eh, vízovej reciprocity bol dohodnutý v novembri 2013 a podľa tohto nového mechanizmu, ak eh, po 12. apríli 2016, to znamená dva roky po zverejnení o prípadoch nereciprocity, tretie krajiny nezrušia vízovú povinnosť pre občanov EÚ nejakého členského štátu, tak na 12 mesiacov má byť zrušená vízová výnimka pre občanov tretich krajín. No, ako viete, ako ste povedali, tak nariadenie tiež vyžaduje, aby komisia zohľadnila následky prerušenia platnosti vízovej výnimky pre občanov EÚ a členských štátov. Situácia je takáto. Kanada stále uplatňuje vízovú povinnosť pre občanov Bulharska, a Rumunska a USA. Požaduje víza od občanov Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Cypru. A okrem toho americký kongres prijal cestovné obmedzenia a to sa týka potenciálne všetkých členských krajín EÚ v rámci v rámci špeciálneho programu. Napríklad francúzsko-iránsky občan potrebuje teraz víza z politickej. My oznámení hovoríme o politických dôsledkoch o zrušení vízovej výnimky pre Kanadu a USA. Tiež sa hovorí o realizácii a realizovateľnosti takéto implementácie komunikácie Oznámenie tiež hovorí o Brunei, ale som rada, že 13. apríla Brunei informoval komisiu o tom, že zaviedol eh, vízovú výnimku pre občanov Chorvátska a mm, poskytujú 90 eh, dňový bezvízový eh, pobyt pre obyvateľov Lichtensteinska. Takže s Brunejom je zaistený bezvízový styk. Takže aké sú hlavné nálezy a závery oznámenia čo sa týka občanov EÚ, eh, prerušenie vízovej výnimky, hlavne čo sa týka USA, môže mať veľmi zlé dopady na občanov EÚ. Eh, mohlo by USA by mohlo začať požadovať víza od všetkých členských štátov, namiesto toho, aby zrušilo vízovú povinnosť pre eh, dotknuté krajiny, pre Kanadu, No, toto nie je kritérium, je politická rámci, takže reakcia sa dá len ťažko očakávať. Ďalším krokom mohlo byť predlženie lehoty na poskytovanie víz a zvýšenie, zvýšenie počtu žiadostí. USA je 10 miliónov žiadostí z EÚ a v Kanade 2 milióny momentálne. USA poskytujú 120 žiadostí, 120 žiadostí. No a celkové číslo šengenských e, vízových žiadostí na celom svete bolo 15,5 milióna, čo spracovalo približne 2000 e, konzulátov. No, následkom toho žiadatelia by potrebovali e, veľmi veľa času na podávanie žiadosti a získanie vízno a bolo by je možné, že viacerí že potenciálni žiadateľ by sa rozhodli, že nepôjdu do EÚ a to by znamenalo pokles turistov z, alebo turistov a cestujúcich z USA a Kanady do EÚ. Pokles 5%, to je pomerne konzervatívny odhad, pokles o 5% turistov by znamenalo stratu 1,8 miliardy eur pre cestovný ruch v EÚ. Dopad na vonkajšie vzťahy a obchod by bol tiež obrovský, No a súčasne oznámení komisia vyzýva Kanadu a USA, aby preukázali um, svoj záväzok uh, zrušiť vízovú povinnosť pre uh, všetky krajiny EÚ. Hlavne čo sa týka Kanady, oznámenie zdôrazňuje význam rýchlej implementácie uh, rozšírenia ETA elektronická cestovná autorizácia na niektoré kategórie cestujúcich z Bulharska a Rumunska. To v prípade implementácie by znamenalo vízovú výnimku pre približne 30 bulharských a rumunských cestujúcich. V ďalšom kroku komisia navrhla, aby Kanada rozšírila rozsah ETA e e na ďalších cestujúcich s nízkou rizikovosťou. Komisia vyzýva USA, aby zvážil ako prvý krok e, podobný krok ako kanadské rozšírenie ETA na cestujúcich predstavujúcich e, malé riziko a vyzývame e, zavedenie systémov na hodnotenie cestujúcich Komisia tiež vyzýva USA, aby zvážili niektoré legislatívne iniciatívy, ktoré boli nedávno predložené, ktoré by eh, poskytli flexibilitu, aby eh, by výnimka pre 3% hranicu a aby výnimku dostali eh, občania EÚ s dvojitým občianstvom. Komisia si uvedomuje frustráciu a problémy dotknutých členských štátov, následkom neustálých výzov, neustále vízovej povinnosti pre ich občanov, ktorí cestujú do Kanady a USA. Komisia chce zdôrazniť, že tieto myšlienky, ktoré sú uvedené v oznámení, nie sú riešením. Cieľom je stále zrušenie vízovej povinnosti pre všetkých obyvateľov EÚ. To ostáva nezmenené. Avšak e, čiastočná vízová výnimka pre niektoré, e, niektorý, niektoré typy cestujúcich je v tejto fáze e, Eh, dobrým pokrokom. S ohľadom na dopady na hospodárstvo oznámenie vyzýva zákonodárcov, aby spustili eh, diskusiu o najlepšej ceste vpred. A preto eh, komisia oceňuje, že výbor Libe zaradil tento bod na svoj program. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Viem, že poslanci majú jasné názory na tento bod, že komisia nepredložila delegovaný akt a dôvody, ktoré sú za tým, ale umožním vystúpiť, myslím, že pán Diaz de Mera bol spravodajcom, keď sme prijímali revidovaný mechanizmus reciprocity, takže on dostane slovo ako prvý. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, tak ako ste správne povedali, ide o komplikovanú otázku, ale predtým, než sa dostanem k samotnej veci, by som rád ako spravodajca nariadeniu 539, kde sa hovorilo o klauzule reciprocity, poskytnúť zo pár údajov, ktoré by kolegovia podľa mňa mali poznať. Rokovania trvali viac ako 2,5 roka 8 trialógov prebehlo v roku 2013, konkrétne v septembri, sme tento proces ukončili. Rada jednomyselne podporila tento dokument a parlament ho odsúhlasil. Legislatívny návrh bol predložený v maj 2011. Nechcem ísť do podrobností, chcem len pripomenúť, že rokovania boli naozaj veľmi, veľmi dlhé. Vyhodnocovali sa všetky aspekty vnútornej politiky, zahraničnej politiky. Diskutovala sa politika víz a jej súvislosti s opatreniami reciprocity a tak ďalej. Podarilo sa nám zvážiť všetky citlivé otázky a ponúknuť rozumnú odpoveď a rozumný výsledok s tým, čo sme mali celý čas na pamäti, aj zahraničnú politiku Európskej únie. Dohodli sme sa prisúdiť diskrečnú právomoc komisii, aby mohla počas prvých 24 mesiacov od schválenia nariadenia, aby mohla pripraviť potrebné kroky na to, aby sme sa dopracovali k plnej reciprocite. Po uplynutí lehoty, tak ako uviedla zástupkynia komisie, nariadenie hovorí jasnou rečou a hovorí, že komisia musí predkladať delegovaný akt. Nie oznámenie, a to počiarkujem, teda musí predložiť delegovaný akt s cieľom dočasného pozastavenia výz tým členským štátom, ktoré nerešpektujú reciprocitu. No a ten manevrovací priestor komisie je takýto a takto potvrdil aj súdny dvor v rozsudku z, roku, z júna roku 2015. komora nadiktovala práve takýto rozsudok vtedy. Ja teraz nepôjdem naozaj do obsahu informatívneho oznámenia, ktoré už objasnila zastupkyňa komisie. Teraz nie je chvíľa na to, aby sme diskutovali o vhodnosti toho, či, o vhodnosti či nevhodnosti víz pre Spojené štáty alebo Brunei. Nariadenie 539 jasne stanovuje to, ako máme konať. Právomoc komisie, rady a, a ako majú vyzerať právomoci rady, parlamentu a komisie. Úvodnostné číslo 3 hovorí, Únia musí aktívne sledovať cieľ plnej reciprocity, pokiaľ ide o vízový režim po svojich vzťahoch s tretimi krajinami s tým, že sa snaží prispievať ku koherentnosti zahraničnej politiky EÚ na medzinárodnej úrovni. Téma, o ktorej diskutujeme, ehm, je zakotvená v článku 1.4. Tam sa hovorí, že pokiaľ počas lehoty 24 mesiacov po uverejnení notifikácie krajina, ktorá sa to týka, um, zrušila víza, tá komisia príjme delegovaný akt, ktorým sa modifikuje príloha 2 a pozastaví pozastaví sa zvýzva situácia občanom tejto krajiny, ale nehovorí sa, že bude predložené oznámenie, ktoré, ktoré, ktoré nás vyvoláva obavy. Teda nehovorí sa ešte raz, že by malo byť takéto oznámenie predložené. Komisia by nám mala vysvetliť, čo robili po celý ten čas a prečo sa nedopracovali k reciprocite. A prečo nepredložili delegovaný akt. Po prezentácii delegovaného aktu by spoluzákonodarci, teda rada a parlament, mali diskutovať, či takéto niečo podporíme alebo nie. Ale takéto niečo rozhodneme my. Teda nemala by, ne, nemalo by delegovaný akt by sa nemal nahrádzať oznámením komisia takýmto spôsobom porušila nariadenie. A nakoniec nezabúdajme ani na rozhodnutie e, súdneho dvora v tejto veci. Pán predseda, ja som priateľom Kanady a Spojených štátov a neželám si zavedenie víz voči týmto krajinám, ale veľmi si želám, aby Spojené štáty a Kanada uplatňovali, e, uplatnili zavedenie víz aby, aby aj oni potom z oči voči iným krajinám uplatňovali tieto veci. Ďakujem veľmi pekne. Very well put, um... No, to ste veľmi pekne povedali, pán Diaz Demera. Ešte predtým, než dám slovo pani Fajon, musíme požiadať komisiu, aby nám na záver povedali, prečo predložili delegovaný akt alebo prečo konzultovať parlamenta a rado no na to potrebujeme vedieť a som si istý, že naši poslanci povedia niečo podobné. Tania Faja, nech sa páči, ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne Agustínovi. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou v roku 2013 alebo neskôr pre nariadenie a veľmi sa mi páčia jeho obavy, čiže poviem rovnakú vec, no skutočne je to veľmi kontroverzná otázka a veľmi citlivá diskusia, ale na druhej strane je to pomerne jasné, takže ja nevidím potrebu, by sa nás komisia pýtala, aká je naj, najvhodnejší najvhodnejšia cesta, najvhodnejšia cesta pred, pretože dlho sa rokovali a otázka, či komisia by mala rešpektovať vlastné nariadenia, to pre mňa je irrelevantné. Interpretácia zákona nemôže byť um, predmetom politických diskusí. Dva uh, roky, čiže nemôže to byť šok. No v tomto oznámení komisia hovorí o štyroch tretich krajinách, no a dnes Hovoril sa tiež o Japonsku a ja sa chcem spýtať, prečo ste to nespomenuli dnes do obeda. A vysvetlili ste, že tieto krajiny nerespektujú, nerespektujú reciprocitu voči občanom piatich členských krajín EÚ, čím sa títo občania stavajú na úroveň tie druhé kategórie s tým ja nesúhlasím. Parlament je za rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, takže v súlade s nariadením 531 komisia je povinná prijať delegovaný akt a potom Európsky parlament a rada majú časť na vetovanie. Takže myslím, že pre nás je vhodné pre našu inštitúciu zdoj tom, aký je, aká je cesta vpred. Nož, umožníme občanom EÚ, aby um, boli občanmi druhej kategórie, alebo jednoducho, aby nemali príležitosť slobodne cestovať. A okrem toho, vy ste hovorili o posledných zmenách a, programu USA pre bezvizový styk, čo už je ohrozuje bezvýzový styk eh, pre občanov EÚ, ak predtým išli do Iraku, Iránu alebo Sudanu. A to je tiež porušenie reciprocity. Takže ja by som chcela vedieť eh, trochu viac obecne, čo to znamená. A Moja jediná otázka je, čo chce komisia urobiť. Buď príjmete okamžite delegované akty, alebo budete musieť zmeniť vlastné nariadenie. Takže musíme o tom rozhodnúť, dlho sme rokovali a dokonca aj súd v tom rozhodol veľmi jasne, je to delegovaný a Ďakujem pekne. Please. Thank you very much. Cecil Wikström, ďakujem pekne. Ja sa e, pridám k ostatným a musím povedať, že e, je to nielen prekvapivé pre mňa, ale e, som aj nespokojná s tým, ako sa komisia rozhodla v tomto prípade postupovať. Oba spoluzákonodárci sa zhodli na jasných pravidlách, pokiaľ ide o vízovú reciprocitu voči USA. Ak by USA mali E, e, proti celej EÚ. E, Odmietnutiu víza EÚ by nemala ponúkať bezvízové cestovanie pre Američanov, ktorí prichádzajú do Európy. Diskriminačný prístup voči občanom EÚ, obzvlášť z Rumunska a Bulharska a teraz voči všetkým EU eh, občanom s, určitými, eh, s určitým duálnym eh, typom občianstva je jednoducho diskriminačný a neakceptovateľný. Podľa môjho pohľadu pravidlá sú úplne jasné. Ako povedala Tania, aj pohľad parlamentu je jasný, takže komisia nepotrebuje konzultovať legislátorov. Jednoducho by mala iba vykonávať svoju prácu USA nerešpektujú skutočnosť, že výsová reciprocita je možná iba s celou EÚ. A teda povinnosťou komisie podľa zákona je prezentovať delegovaný akt, ktorý by e, e, prerušoval e, program e, bezvizového styku sa USA. Otázkou teraz je, prečo tu vôbec máme túto diskusiu. Legislatíva je jasná ja by som chcela požiadať, aby komisia rešpektovala svoje povinnosti, ktoré jej ukladajú zmluvy a zákon a aby tieto delegované akty, ako sú požadované, e, vytvorila. Ehm, táto e, perspektíva e, slabšieho a bezmocnejšieho voči USA je naozaj neakceptovateľná a E, nepriateľná a ja by som teda žiadala, aby e, sme požiadali právne služby parlamentu, aby čo najrychlejšie e, koordinátorov poinformovali o akýchkoľvek právnych krokoch, ktoré by mohol parlament prijať alebo ktoré by mal prijať, ak by komisia mala ignorovať tieto povinnosti, ktoré jej stanovuje zákon a ktoré poškodzujú európskych občanov. A prosím, Odpovedajte, e, buď e, e, to bude delegovaný akt zo strany komisie, alebo nové nariadenie, aká perspektíva, aká cesta je tým správnym smerom. V žiadnom prípade by ste nemali predstaviť oznámenie, ale naozaj čakáme legislatívne kroky. Ďakujem. Sophie Infeld. Ďakujem, pán predseda. E, súhlasím e, veľmi s tým, čo doteraz zaznelo. A musím povedať, že som veľmi prekvapená. Ak Európska komisia neberie vážne občanov EÚ, tak e, ako môže očakávať, že ju budú brať vážne európsky občania? E, sme prekvapení, že ľudia sú sklamaní Európskou úniou, ak komisia sa nezastane e, svojich občanov. tak čo môžu očakávať e, občania? Mám tu tento vynikajúci program, Eh, a tento pro, pro, program eh, lepšej legislatívy, no ale táto legislatíva je strašná. Eh, keď si vypočujem to, čo hovorí komisia, keby sme my pozvali USA, ak by prosím, prosím, prosím, oni mohli zvážiť, aby sa správali slušne k našim občanom. Nie, my očakávame toto od USA. Oni sú našim partnerom. A my teda očakávame, že náš partner bude e, e, sa e, slušne správať k našim občanom. Podpisujem sa k tomu, čo povedala kolegyňa Cecilia Wikström. Parlament by mal zvážiť cesty, ktoré môžu primeť komisiu, aby urobila to, čo sa od nej očakáva treba e, aj súdnou e, cestou toto riešiť. Na to by sme nemali príliš dlho čakať. A napokon, čo ma najviac irituje, je, že e, program vízových výnimiek USA často využívajú na vydieranie Európskej únii, aby od nej vydrankali rôzne typy bezpečnostných opatrení. Ak tento program sa takýmto spôsobom E, uplatňuje a nepokrýva ani len všetkých občanov EÚ. A Európska komisia sa len skláňa e, pred USA a ospravedlňuje sa, že nejako by mala USA otravovať, tak ja si myslím, že to je neakceptovateľné. Všetci občania EÚ, všet, všetky členské štáty by mali mať rovnaké zaobchádzanie a ja očakávam, že komisia bude tento princíp tiež rešpektovať. My sme hlasovali za Európsku komisiu pred dvoma rokmi. My očakávame, že nám e, ukáže nejaké výsledky. Inak e, Európsky parlament by e, mohol svoju dôveru voči komisii pretaviť aj do príslušného hlasovania. Ďakujem. Ako som povedal, všetci sa vyjadríme do určitej, teda v určitom bode a naše vytrenia idú všetky týmto smerom. Slovo má pán Pavel. Mm, ide o to, e, že ak, sa, ak požiadame USA, aby zvážili, a aké dôsledky majú ich návrhy, e, to by som chcel dať opäť do kontextu. 20 miliónov Rumunov nemá e, také isté postavenie voči tým ostatným občanom EÚ v súvislosti s Kanadou a USA. Nič sa nedeje, žiadne zmeny tu nie sú, ani možnosť čiastočného udelenia e, bezvisového styku. E, aktuálna situácia nám nestačí, e, cítime sa ako občania druhej triedy. Rumunsko USA nazývajú ako strategického partnera a je v kontexte NATO, ale ešte stále nemáme štatút bezvízového styku. Mali by sme eh, chrániť vonkajšie hranice EÚ eh, e aj NATO, ale predsa len sme stále občanmi druhej triedy. Eh, takmer 10 rokov sme už členmi EÚ, ale ešte stále je to pocit, ako keby sme tu neboli, nie sme v Schengene, neuplatňuje sa na nás tento systém bezvizového vstýku. Ďakujem pekne.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 60 e, miliard e, predstavuje e, turizmus z USA. Dôležité sú aj exporty pre automobilový priemysel. Takže toto je naozaj dôležitá téma a ukazuje, do akej miery od nej závisíme. Som rada, že komisia E, svoje rozhodnutie e, oddelila o tri mesiace. Pokiaľ ide o túto dôležitú tému, to nám e, dáva čas dosiahnuť dohodu po útokoch v Paríži a v Bruseli. Naša ekonomika je oslabená, naozaj potrebujeme turistov. um, ehm, vizová povinnosť pre občanov Kanady a USA by znížila počet turistov, takže ja apelujem na všetky strany, aby si to uvedomili a uh, dúfam, že sa nám podarí docieliť uh, dohodu. Ďakujem pani Sipel. Ďakujem pekne. E, zdieľam mnoho názorov, ktoré tu zazneli z úst kolegov predo mnou. Chcem len počiatnúť to, čo povedala Sophie Intfeld. To, čo e, prezentuje komisia, e, e, je zlé zákonodárstvo? Nie, nie je to zlé zákonodárstvo. Je to odmietnutie robiť zákonodárstvo, odmietnutie zaujať pozíciu, stanovisko, prevziať zodpovednosť. Ale to je predsa úlohou komisie. Komisia je jedinou inštitúciou, ktorá navrhuje zákony a pokiaľ ja rozumiem postupom, oni majú povinnosť prezentovať delegovaný akt. A ja by som chcela položiť otázku, ak by to nebol e, Cyprus, Bulharsko alebo Rumunsko, ale možno Francúzsko a Belgicko teraz po týchto útokoch, e, ktoré už by e, nemohli sa spolahnúť na bezvizový stih. Bol by reakcia komisie taká istá? Nemyslím si. Takže teším sa na jasnú odpoveď. Chcem vidieť, aby začali USA a ostatné krajiny pracovať na vízovej reciprocite a nezaujíma ma oznámenie zo strany komisie. To nie je spôsob e, e, zdieľania zodpovednosti na európskej úrovni. A okrem e, toho problému, že niektorí naši občania nemôžu bezvizovo cestovať do USA, to je naozaj neakceptovateľné iba na základe, že niektorí iní občania z iných eh, krajín do Sudánu, do Sýrie eh, eh, cestovali, tak kvôli tomuto nemôžu teraz mm, cestovať tam bezvízovo, to je neakceptovateľné. Máme tu teda niektorých občanov z Nemecka, ktorí preto nemôžu mať bezvizový vstýk z USA, preto nemôžu teraz navštevovať svoje rodiny. To je neakceptovateľné. A naozaj by som si tu e, želala e, jasnejšie e, kroky zo strany komisie, ktoré by zabezpečili vysokú reciprocitu. Ďakujem. Pán Rady. Ďakujem pekne. Kolegovia, Bulharsko je členom EU už 10 rokov, ale žiaľ rôznymi spôsobmi je nám pripomínané, že nie sme plnohodnotnými členmi rozšírenie e, vízového režimu. To nám to opäť takto pripomína. E, je dôležité preukázať solidaritu medzi členskými štátmi. Vítam iniciatívu kanadskej vlády zjednodušiť e, Eh, eh, vizový styk eh, pre Bulharov pri ich cestách do Kanady a ja dúfam, že to opatrenie čo najskôr začne platiť. Takisto dúfame, že aj USA bude nasledovať, že to bude prvý krok pre odstránenie víz. Chcel by som sa spýtať komisie, aké špecifické opatrenia príjme eh, na to, aby pokračovalo v dialógu s USA a Kanadou, aby tieto eh, zrušili svoju vízovú povinnosť pre Rumunsko, Bulharsko a iné členské štáty, ktoré sa to týka v budúcich mesiacoch. Eh, keďže po svojej komunikácii z 12. apríla Eh, vec posúva Európskemu parlamentu a ráde, eh, tým porušuje eh, platné nariadenie. Ďakujem pekne, pani Holmajer. Tiež som chcela poprosiť komisiu, aby e, bola trošku dôslednejšia. Už dlho o tomto diskutujeme a e, e, zoznam krajín, ktorý to je naozaj, nerozumiem mu, je nelogický. Niektoré krajiny majú vízovú reciprocitu, iné nie. Nechápem, prečo sa inak správajú k Chorvátsku, než napríklad k Slovensku, alebo Maďarsku, alebo Nemecku. Nemyslím si, že keď máte obavy, pokiaľ ide o zločin, eh, obvykle eh, zločinci sa eh, nesnažia získať víza, aby sa dostali do krajiny, snažia sa využiť akýkoľvek, e, akúkoľvek možnosť e, falšovanie víz, pasov, odlišné identity, aby sa dostali e, do danej krajiny. Nájdú už nejakú cestu. Vízum naozaj predstavuje ten najmenší problém. keď tu nejaký problém je, tak by som si želala aspoň konštruktívny návrh zo strany týchto krajín, kde ten problém ich spočíva, aby sa E, dané krajiny mohli e, podľa toho riadiť. Ale nedá sa iba e, všetko odmietnúť, povedať a priori nie. A my, aby sme boli ešte nečinní, tak to je z môjho pohľadu úplne neakceptovateľné. A som rada, že sme takí zomknutí, väčšina z nás v Európskom parlamente, pretože ja si myslím, že takýto signál je naozaj nutný zo strany Európskeho parlamentu. A napokon otázka strany pani Jotovej. Ďakujem. Mám otázku pre komisiu. Starostlivo som si e, vás vypočula a nerozumiem, čo sa stalo e, počas tých 24 mesiacov. Čo e, dosiahla komisia? Jediná vec, ako som pochopila, je niečo v podstate dosť cynické zo strany komisie. Ak porušíme niečo v našich vzťahoch s USA a Kanadou, Európska únia utrpí e, škody a e, naši občania budú musieť stať v radoch e, na víza, bude sa to týkať všetkých občanov. A potom tieto malé kroky, ktoré Európska komisia príjma, aby sa zasadila za vysovú reciprocitu tie veci neriešia. Takže čo očakávate od Európskeho parlamentu? Aké kroky chcete prijať v nasledujúcich mesiacoch, aby e, ste boli e, v súlade s legislatívou, e, ktorá je prijatá platná? Ďakujem Brenda Pajk z DG Home. Obraciam sa teraz na ňu. Myslím, že ste očakávali eh, takúto eh, reakciu. Ľudia si naozaj želajú, prečo komisia neimplementuje eh, zákony EÚ. Túto otázku vám kladú všetky politické skupiny. Prečo sa neimplementujú zákony, prečo delegované akty, ktoré by ste mali pred, pred, predostrieť, ste nepripravili Takže je to jednoznačné. E, e, máme e, tak svoje predstavy, ale chceme vedieť presne, čakáme jasnú odpoveď. Je to naozaj téma, ktorá vyvoláva veľa hnevu. Prosím, snažte sa odpovedať na túto centrálnu otázku vo vašom vystúpení. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem sa naozaj snažiť na to odpovedať. Na úvod niečo k pozadiu prvom rade komisia, ako každý tu v parlamente, si myslí, že e, víza, plná vízová reciprocita by tu mala byť. Spýtali ste sa, čo sme robili. Nuž my sme boli v diskusiách s e, zainteresovanými krajinami v posledných rokoch. Takisto sme referovali e, Rade a parlamentu o tomto procese a keď sa pozrieme naspäť eh, v tých, posledných, v tých posledných 10 rokov, 18 eh, eh, krajín nám oznámilo, že bolo 8 tretich krajín, ktoré vyžadovali víza od ich občanov. Doteraz ešte stále 5 členských štátov, ktoré majú vízovú povinnosť so dvoma tretimi krajinami, ale bol tu pokrok, nemali by sme to strácať zo zreteľa. No, pokiaľ ide o e, Japonsko, to spomenula aj Tania Fajon, toto e, rozšíril vizovú výnimku e, decembra pre rumúnskych občanov, takže momentálne nie je žiadna reciprocita s Japonskom. Rum... Nie je tu potrebné výzumy, samozrejme situáciu sledujeme a uvidíme, či sa to teda rozšíri do 31. decembra do, 2000, do roku 2018, takže nie je tam žiaden problém v oblasti reciprocity s Japonskom. My sme využili všetky kontakty na všetkých úrovniach eh, s Kanadou a eh, s administratívou USA. Eh, sú tu zastupcovia týchto krajín takže ja som si istá, že posunú informácie ďalej. Aj kontakty na vysokej úrovni sa budú ďalej konať na, v budúcich týždňoch. Komisia e, predložila, e, že by mala predložiť delegovaný akt. Áno, legislatíva je jasná. Sofín spomenula lepšiu legislatívu. Nuž áno, lepšia e, legislatíva, keď sa pozriem do interinstitucionálnej e, dohody, e, od nás žiada, aby sme konzultovali zainteresované strany v rámci prípravy delegovaných aktov. Nie je normálne, aby sme ich iba predložili bez toho, aby sme urobili potrebnú prípravnú prácu. Myslíme si, že je dôležité, aby parlament a rada sa vyjadrili k tejto otázke Legislatíva stanovuje, že komisia predloží delegovaný akt, ale tiež dáva možnosť obom ďalším inštitúciám zablokovať takýto akt. Jeden z, vás by mohol konať ultilaterálne. Obe inštitúcie sú tu dnes e, zastúpené. Všetky tri inštitúcie sme tu dnes e, zastúpené a myslíme si, že je zmysluplné takúto diskusiu viesť teraz. V budúcich e, troch mesiacoch pretože si myslíme, že treba túto otázku vyriešiť. Treba teda diskutovať o tej vecnej stránke, chápeme vaše názory, o tom, čo legislatíva hovorí, to vieme veľmi dobre, čo hovorí legislatíva a zaujímajú nás aj vaše názory o ďalšom postupe. My sme e, vám e, povedali, aký by bol dopad, ktorý je značný. Povedali sme, že je neakceptovateľné, aby E, tretie krajiny žiadali víza od niektorých občanov EÚ, keď my nežiadame víza od e, ich občanov. Takže ako ste povedali na začiatku, pán predseda, toto je kontroverzná zložitá otázka, my to akceptujeme a želáme si dialog s vami a s radou. Je tu zastúpené predsedníctvo e, v budúcich troch mesiacoch. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne v rámci nášho výboru nepanuje žiadna kontroverznosť. Myslím, že máme svoj názor. Myslím si, že ste to mohli odkonzultovať. Nepredložili ste delegovaný ak, takže náš, náš pohľad je viac menej jasný. Otázka znie, e, čo, ako sa to bude ďalej odvíjať. A myslím si, že potrebujeme sa trošku skoordinovať aj v rámci rozumnej časovej lehoty. Sofie, chceš eh, sa všeo... Komisia hovorí, a nepresvedčuje ma tým, komisia hovorí, dobre, najprv si to potrebujeme odkonzultovať, ale ja predpokladám, že keď ste si vypočuli túto rozpravu, z ktorej vyvstalo veľmi jasne, že je tu široký konsenzus ohľadne delegovaného aktu a komisia teraz predloží takýto delegovaný akt. Ďakujem. Predseda. Nie, nie, ja som to tak nepochopil. Je to, pani Intvel, to je jediný záver z toho, čo povedala komisia predseda. Neviem, ja som tomu takto neporozumel. Možno, že tá interpretácia je trošku iná. Dovoľte mi, aby som to uzatvoril. Komisia to takto nepovedala. Dobre, takže následovne. Belinda, ďakujem ti veľmi pekne ďakujeme komisii. My sa musíme rozhodnúť. E, Pán predseda, nie, to určite nepomáha situácii. Nepomáha to. E, súhlasím s tým, to komisia nepovedala, ale e, súhlasím aj so Sofie. Takto to komisia mala povedať. Ja viem, ja viem, my to vieme, ale všetci vieme, čo by komisia mala povedať. Dobre, ale Môžeme si dať kávu a porozprávať sa, ak chcete. Myslím, že všetci vieme, kde sa nachádzame ale to, tieto diskusie si vyžadujú určitý formálny postup. Myslím, môžeme sa chodiť z dekorum a vrátiť sa k nášmu postupu. Myslím si, že súhlasíme s mnohými otázkami a koordinátori sa k tomu vyjadria Kolegovia, mali ste mnohé otázky ohľadne konkrétnych členských štátov. Ja viem, že vás to hnevá už nejaký čas. Mm, ja to zaradím na program rokovania koordinátorov, ktorí pripravia postúba. Ďakujem, vážení kolegovia, ďakujem komisii. Postupíme ďalej, poďme k bodu 6 nášho programu. iná téma, nová psychoaktívna látka, ktorá má byť podrobená kontrolným opatreniam. Spravodajcom je pán Bony. Vážení kolegovia, poprosím vás, ak opúšťate miestnosť, eh, poprosím vás potichu. Eh, toto je návrh správy 7. apríla NCDDA a Europol predstavili eh, druhú správu, ktorá sa týkala trhu s liečivami Európske orgány teraz monitorujú viac ako 560 nových psychoaktívnych látok. Rada nastavila časovú lehotu na 3 mesiace pre Európsky parlament, aby mohol postúpiť svoje stanovisko, pokiaľ ide o podrobenie takýchto nových psychoaktívnych látok kontrolným opatreniam. Nech sa páči, ja už teraz dávam slovo pánovi Bonimu. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, Stručne mi dovolte uviezť moju správu, ktorá sa týka k rozhodnutiu Rady o implementácii. Ide o látku alfa PFP, ktorá sa nazýva e, alfa PVP. Čiže parlament bol konzultovaný ohľadne tejto látky alfa PVP. Vedecký výbor NCDDA konzultovalo o tejto látke a správa o rizikách, ktoré sa týkajú tejto látky, bola postúpená Rade a komisii 27. novembra 2015. E, v správe sa hovorí, že alfa PVP je silným psychostimulantom. Látka bola e, objavená vo všetkých členských štátov, v Turecku, v Norsku a importuje sa najmä z Číny Došlo k 115 úmrtiam a k 191 závažným otravám v členským, členských štátoch. Táto látka má svoje lekárske a veterinárne využitie v EÚ. Dostala sa na trh začiatkom 21. storočia a nie je predmetom kontroly v zmysle dohovoru OSN o narkotikách alebo dohovoru z 1971 o psychotropných látkach. Nie je v súčasnosti predmetom posúdenia a nebola predmetom posúdenia zo strany systému OSN, čo je podmienkou na jej reguláciu aj v rámci EÚ keďže alfa PVP sa ukázala byť nebezpečnou v zmysle vyhodnotenia NCDDA, môže spôsobiť e, stav, ktorý sa volá delirium a ja preto navrhujem, aby sme schválili návrh rozhodnutia rady, ktoré sa týkalo tejto látky. Ďakujem veľmi pekne, pán Bony. To je fascinujúca téma kolegovia. Ja, ja som si istý, že sú tu kolegovia, ktorí rozumejú tejto téme. Najprv poprosím jednotlivých tieňových spravodajcov. Hej, pani Anna hej. Nechcete, vyhlaso- nechcete vystúpiť? Ja... Pán predseda sa ospravedlňuje. Kolegovia, nech sa páči, ak si želá niekto vystúpiť k tejto téme, zdá sa, že nemáme teda rečnícky zoznam. Nechcem vás nutiť tomu, aby ste vystupovali. Pán Bonny, ja len oznámim, že časová lhota na podklad pozmenujúcich návrhov je 25. apríl. Chcete niečo doplniť? Nie, nie, ja vyčkám na pozmenujúce návrhy, ale vzhľadom na návrhy a analýzy, ktoré predložil NCDDA, je to viac menej jasné máme, je tu istý postup a musíme pokračovať. Áno, my vám dôverujeme maximálne, samozrejme, ďakujeme veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom. V poriadku, ideme k bodu 7 a chcem sa ospravedlniť sa to, že to trvalo nejaký čas, než sme tento bod zaradili na program. Ide o správu zo služobnej cesty v Turecku. Je veľmi dôležité, že ehm, náš výbor sa zúčastnil cesty do Turecka. Vzhľadom na situáciu s utečencami, ja poprosím našu kolegyňu Guillaume, aby nám odprezentovala správu z cesty a potom tí, ktorí si želajú sa k situácii vyjadriť, dostanú slovo. Silvi, nech sa ti páči, máš slovo. Ďakujem pekne, predseda. No, budem sa um, snažiť povedať to stručne, takže je to veľmi komplexná správa a ja ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto misii. Myslím, že to bolo v dobrej atmosfére ale rovnako by som chcela poďakovať eh, personálmu eh, a sekretariátu eh, výboru Libe a Katrin Uberg a Nikola David, Katrin a Nikola. Ďakujem pekne, Katrin. Veľmi presne zorganizovala túto misiu. Takže ďakujem veľmi pekne. A rovnako ďakujem našim tlmočníkom, ktorí sa zúčastnili misie. Nožím, boli sme na misii v momente, keď eh, sa bombardoval, prebehlo bombardovanie operácia v Alepe, takže eh, prílev utečencov na hranicu s Tureckom bol zvýšený a bolo to tiež a eh, pred eh, prijatím dohodou, dohody medzi EÚ a Tureckom. Eh, tri dní sme boli na misii, program bol veľmi nabitý. Mm. My sme delegáciou EÚ v Ankare, ktoré nám dali dôležité informácie. Mm, navštívili sme rôzne miesta, stretli sme sa predstaviteľmi všetkých strán, MVOčiek a tak ďalej. No a zita, návrha táborov, utečeneckých táborov a no, veľmi zaujímavá. No a ďalej kontakty s niektorými rodinami utečencov mimo tábora správa hovorí o 90 rodinách, alebo teda 90%, 90% z nich. A, sú utečenci mimo táborov, ktoré sú organizované tureckými orgánmi. Je to skutočne veľmi vysoké číslo. A kde sme mali kontakty s MBOčkami, ktoré sú aktívne na mieste a samozrejme s predstaviteľmi miestnych, regionálnych tureckých orgánov, ako aj národných. A zaujímavé detaily, môžu si prečítať správy no a niekoľko záverov. Najskôr táto správa naznačuje, že situácia a konflikte je skutočne si vyžaduje zlepšenie a to treba neustále opakovať. Táto správa hovorí o angažovanosti tureckých orgánov rôznych okolnostiach na príjmanie občanov Sýrie na území. Je to dôležitá snaha, ktoré má dôsledky na miestne obyvateľstvo, takže je tu isto užšiu komunikáciu, užšiu spoluprácu. Táto správa tiež priznáva, že veľká väčšina, tak ako som už povedala, veľká väčšina utečencov nie sú v táboroch, no a to myslím, že si vyžaduje determinovaný prístup, aby dokázali nájsť východisko z tejto veľmi závažnej situácie, tak pre napríklad vzdelávanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, rovnako 3 miliardy, ktoré sa zvýšili na 6 miliard, ktoré sú určené pre Turecku, Turecko, by mali byť určené pre MVOčky a, miestne a, regionálne orgány, tak aby dokázali zastiahnuť a priamo v teréne No a radi by sme chceli, aby finančná podpora pre UNHCR a World Food Program je absolútne nevyhnutná. No a v momente, keď sme tam boli, a tak fond a organizácie a, alebo finančné prostriedky a klesali, čo má negatívny dopad na utečencov priamo na mieste. Myslím, že odvtedy sa to zlepšilo a rovnako áno, bolo naznačené, že je nevyhnutné a, podporiť snahy relokalizáciu alebo presídlenie. No a na záver by som chcel ešte povedať, že otvorená pripomienkam ostatným členom misie, myslím, že Anna Mária bude mať niektoré pripomienky, kde UNHCR. Takže toľko k tej misii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Silvi. Dvaja kolegovia sa prihlásili diskusie. Anna Maria a Tania. E, želá si ešte niekto vystúpiť? Rečnícky zoznam týmto uzatváram. Anna Maria, nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa pripojiť k Silvi. Chcem poďakovať za to, ako viedla našu delegáciu. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto misii. Bola nesmierne dôležitá. Zdieľam všetky závery, ktoré boli vyslovené v správe. Myslím, že je dôležité najmä aby sme uznali obrovské úsilie tureckých orgánov pri tom, akým spôsobom hostia vo svojej krajine 3 milióny utečencov. A Posledný deň, pán predseda, som bola jedinou poslankyňou v Ankare, kde sme navštívili UNHCR a sám a chcem len doplniť dve veci, ktoré z môjho pohľadu boli nesmierne dôležité. Poprvé, e, správa o tom už hovorí, otázka presídlenia. To bol kľúčový odkaz UNHCR. Zvýšte objem presídlení, to je zákonná a bezpečná cesta zjednodušte pod postupy, trvajú dlho. Ďakujem veľmi pekne, že ste to dali do správy, ale ja som to chcela ešte takto vyslovene povedať, pretože e, sa to objavilo na stretnutí a rozhovorili sme o problémoch s členskými štátmi, o tom, čo treba urobiť ešte viac v oblasti presídlenia, čiže hovorili sme o zákonných bezpečných cestách, ako um, presídľovať. Čiže my sme ďalej navštívili my sme sa teda, my sme diskutovali s UNHCR, s ASAM, to je veľká mimovládka, chceli sme, teda pozreli sme sa na to, akým spôsobom sa identifikujú, vyhodnocujú, ako, ako prebiehajú jednotlivé e, intervíja s, s žiadateľmi o azyl, ktorí nie sú sírčanmi. Tento systém je nesmierne dobrý a UNHCR spoločne s Tureckom tvoria databázy e, v zmysle medzinárodných štandardov. Čiže bude, bude existovať harmonizovaná databáza a v tom je aj môj odkaz. Pozrime sa na spôsoby, ako pripraviť metodiku, štandardy, ktoré by, si, ktoré by sme si mohli osvojiť v zmysle teraz samozrejme našich štandardov ochranné, Áno, ale pre nás bude nesmierne dôležité, aby sme získali prístup a mohli zdieľať takéto informácie. Napríklad utečenci, ktorí prichádzajú z Turecka do Grécka, musia sa odregistrovať zo systému UNHCR Turecka? Keď sú v Grécku, môžeme nejakým spôsobom vybudovať systém vzájomného uznávania alebo nejaké interoperabilné prvky. Hovoríme o, pr- hovorím o procese, nehovorím, že zajtra sa tak stane. Bolo by nesmierne dôle- e, užitočné pre Európsku úniu, aby sa na toto zacílila, pretože keď prídu do Grécka, tak začíname na zelenej lúke. A pomohlo by nám to aj bojovať proti nelegálnosti. A takisto by to umožnilo um, urychlené umiestnenie detí do ochranného systému. Takže ja samozrejme ešte poprosím, a, um, aby sa to objavilo v texte. Ďalej budem diskutovať s kolegyňou. Predseda, ďakujem veľmi pekne. Tania, nech sa ti páči. Ďakujem. Ďakujem Silvii viedla delegáciu naozaj vynikajúco. Ďakujem aj kolegom, ktorí napomohli k organizácii tejto cesty. My sme pravdepodobne videli tú lepšiu alebo najlepšiu tvár reality utečenskej, pretože my sme boli v tábore, ktorý je postavený pre tie najzraniteľnejšie skupiny, čiže tá štruktúra a organizácia boli vynikajúce, ale správa hovorí, hovoríme o 10% súčasní eh, percentách eh, utečencov, ktoré sú v súčasnosti v centrách a táboroch. Tí ďalší žijú vonku na uliciach a ja súhlasím, že ak hovoríme o situácii v Turecku, eh, turecké orgány naozaj urobili veľa tejto situácii, ale keď, to, keď, keď s nimi diskutujete, uh, tak je jasné, že počas uplynulých 5 rokov tak sme im neposkytovali nejakú veľkú pomoc a pre mňa e, bolo šokujúce, ale keď sme diskutovali, myslím si, že pod, so zástupcom ministra vnútra, ja som sa ho spýtala, v tom čase bola hranica s celou Sýriou uzatvorená a veľa ľudí čakalo na, na to, aby mohli pre, prejsť do Turecka, ale e, tá hranica bola zapečatená. Ja som sa pýtala, dobre, ale čo urobíte, keď tam ľudia zostanú uviaznutí? A oni povedali, dobre, vezmite si ich, keď ich chcete, e, to nie je náš problém. Takže dosť kruté vyhlásenie e, z jeho úst a e, cítila som taký nedostatok dôvery medzi tureckou stranou a EU, čiže to je ďalšia politická záležitosť. Všetko je samozrejme v tej podrobnej správe, ale predsa len by som nadnesla dva body. Poprvé, otázka, ktorá sa tam objavila. Obavy európskych diplomatov obavy európskych diplomatov tkveli v tom, že či európske vlády naozaj budú schopné alokovať 3 miliardy eur, ktorý sme diskutovali o 3, 3 miliardách eur a ako, skut, ako sa skutočne tieto fondy dostanú do terénu. A aj, aj nás e, to trápi, nevedeli sme, že akým spôsobom e, sa to budú tieto, sa tam tieto peniaze dostanú, ako bude vyzerať ich využívanie. Ja viem, že musia ísť na ministerstva, orgány a tak ďalej. Um, um, humanitárne organizácie sa starajú o potravu a tak ďalej, o také jednodenné veci, ale tam chýbajú samozrejme peniaze aj na to, aby jednoducho nakrmili ľudí na uliciach. Navštívili sme rodiny, ktoré žijú v mestách, ehm, sú na, na juhovýchode sú mesta, ktoré sú kompletne sírske, čiže malo turecké obyvateľstva tam žije a ešte chcem hovoriť o zasadnutí s mimovládkami. My sme sa s nimi stretli a na zasadnutí každý hovoril o obrovských obavách e, v o situ- ohľadne situácie v Turecku ako takom. Situácia sa zhoršuje. Hovorili, že je tam 1,5 milióna vnútorne presídlených e, tureckých e, občanov a hovorili o nových útokoch, e, v, o e, konflikte s Kurdami a tak ďalej. Hovorili o žiadnom, hovorili o zlej slobode médií, hovorili o tom, že menšiny nie sú rešpektovaní a tak ďalej. Čiže celkovo sa diskutovalo o politickej nestabilite krajiny. V celkovej tej situácii a v kontexte migračnej utečenskej kríze je tá situácia v Turecku ešte ťažšia. Natali, nech sa ti páči. Ďakujem pekne, predseda Silviana, Maria a Tania už veľmi dobre pripomenuli najposlednejšie prvky tejto misie, ktorá bola eh, skutočne veľmi zaujímavá, pretože nám umožnila uvedomiť si dôležité výzvy v tejto časti sveta, pripomenúť si, sa eh, to týka nás, Európanov. Bolo to skutočne mimoriadne zaujímavé aj preto, eh, pretože sme boli na hraniciach eh, so Sýriou v sektore, ktorý je najpostihnutejší s Tureckom, No a tak ako povedala Silvi, bolo to v momente, keď eh, prebiehali rokovania eh, o tej známej zmluve s Tureckom, kde sa hovorilo skutočne o troch miliardách iba. A mali sme šťastie vďaka vynikajúcej organizácii. Ďakujem Katrin Uber, Nikolatom, eh, Angelike a Nikovi za ich trpezlivosť s nami, pretože Anna Maria Hmm. skutočne niekedy to bolo náročné. No a tá sírska diaspora, ktorú sme navštívili, ktorú sme stretli, a sa aj diverzity a všetky asociácie a kontakty a za predstaviteľmi a prispeli k úspechu. No ja poviem len dva, dve, tri pripomienky, pretože súhlasím s tým, čo bolo povedané. No, pri kvalita príjmania utečencov no už vo Francúzsku, tá kvalita táborov nie je rovnaká ako organizácia, ktorú ponúkajú v Turecku. No ale v tábore Kilis v hm, minulosti, no a, a viem, Ke zmeny to spôsobili pred 4,5 eh, rokmi veľmi veľa zíženov, ktorí eh, utekali pred eh, vojnou v Sýrii, tak Turecko to kvalifikovalo ako príjmanie medzi bratmi a nežiadalo nič od Európskej únie Už no teraz to zmenilo. Druhá dôležitá vec, a tak ako kolegovia a, hovorili také my, a, neustále ponúkame myšlienky o tom, že európska pomoc musí byť a, zacielená a, na pomoc priamo v teréne pre utečencov. No a na záver, keď už mám slovo, rada by som pripomenula, že to nemôžeme využiť. tie skúsenosti, že sme boli na tejto misii, misii na sírskej hranici, že tie výzvy sú skutočne obrovské, sú naše pre e, Európe, Európu a členské štáty musia k tomu pristupovať spoločne. Ďakujem vám všetkým, ďakujem pekne aj Silvi za túto eh, za správu z delegácie. No a ja by som chcel povedať, ja som sledoval vaš, vašu komunikáciu eh, na Twittery a myslím, že to pridalo veľkú hodnotu. Vy ste hovorili o organizácii. Ja som sa z toho veľa poučil. Ja som videl, aká je organizácia v táboroch, ale pre tých ľudí, ktorí tam neboli, vy ste to veľmi dobre prezentovali v krátkom priestore. Február bol kritický čas, takže bolo to veľmi užitočné na opätovne pripomienky sekretariátu a obrovská miera práce, ktorá ide týchto, týchto delegácií je veľmi dôležitá. Takže ďakujem veľmi pekne a som si istý, že to prinesie pridanú hodnotu do našich diskusí aj v nadchádzajúcich týždňoch. Ďakujem pekne. No a tým sa teraz dostávame k ďalšej komplikovanej veci. Bode 8 je to oznámenie Komisie a parlamentu o reforme spoločného európskeho azylového e, systému. E, šene eh, legálnych vstupu do Európy, to je prezentácia komisia, komisia a prezentácia EASA. Kolegyne, kolegovia, komisia zverejnila eh, oznámenie 6. apríla, ktoré sa sústredí na dve, eh, dve témy. Na jednej strane navrhuje možnosti pre reformu spoločného európskeho azylového systému, hlavne čo sa týka revízie dublinského systému. Na druhej strane obsahuje viacero odporúčaní, ktoré zlepšujú legálnu migráciu do EÚ, hlavne čo sa týka revízie smernice o modrej karte. Takže komisia dnes predloží tieto návrhy tak, aby sa mohla uskutočniť výmena názorov. Najskôr diskusia sa bude zameriavať na to, ako e, spoločný európsky azylový systém tzv. by mohol byť zlepšený, hlavne čo sa týka zdieľania bremiem a solidarity. Ja myslím, že e, zdieľaná zodpovednosť je tým kľúčovým slovom v tejto diskusie. Vítame tiež uh, uh, hovorcu z EASO, Žana Piera Šembriho. No a v druhom kole sa budeme sústrediť na uh, legálne cesty do Európy. Najskôr uh, dostane slovo pán Nielsen. Takže najskôr dostane slovo pán Nielsen, aby predložil možnosti reformy spoločného európskeho azylového systému. Potom dostane slovo pán Šembry. No a potom dostanú slovo všetci kľúčoví členovia a spravodajcovia. Eh, pre eh, kľúčové otázky. Súhlasíte? No dobré, áno. Súčasťou štrukturovanej debaty, takže a najskôr pán Nielsen, potom pán Šembry, no a potom dostanú slovo poslankyňa a poslanci členovia výboru, kľúčoví spravodajcovia, ktorí sa zaoberajú rôznymi E, tematickými okruhmi. Takže pán Nilsen, nech sa páči, máte slovo. A požiadam vás, aby ste všetci boli struční, e, pretože je to dôležitá téma a máme veľa rečníkov. Pán Nilsen, máte slovo. Povedzme 6-7 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne za túto e, možnosť predstaviť toto dôležité oznámenie. Ja sa posnažím E, povedať čo, to čo najstručnejšie, tak ako ste si želali. A zatiaľ, čo v súčasnej fáze sa musíme sústrediť na implementáciu mnohých opatrení, ktorými sme sa oberali e, z krízy. Je tiež jasné, že kríza ukázala, že máme štruktúrálne slabiny, v našom celkovom rámci spoločného európskeho azylového systému, ktoré treba riešiť. Potrebujeme nové nástroje a treba ich revidovať eh, z strednodobého až dlhodobého hľadiska, aby sme vytvorili niečo, čím dokážeme riadiť všetky scenáre z hľadiska eh, prílevu a záťaže na Európsku úniu a aby sme eh, dokázali zaistiť ochranu žiadateľov o azyl aby sme vychádzali z princípu najskôr spravodlivosti, spravodlivosti medzi členskými štátmi a voči utečencom, zaistiť im legálne cesty do Európy, tak aby sme mali systém, ktorý nebude podporovať nelegálne toky do Európy a neposledná rade potrebujeme systém, ktorý bude rešpektovať základné práva všetkých žiadateľov o azyl a utečencov z týchto princípov sme sa snažili revidovať prakticky všetky hlavné prvky spoločného európskeho azylového systému, ktorý existuje dnes, a identifikovať 5 priorít, kde budeme pracovať na nových návrhoch. Poprvé, revidovať dublinský systém, po druhé, upraviť využitie databázy Eurodaka, a po tretie a pomôcť e, lepšej konvergencii a rovnakému zaobchádzaniu v tom, ako členské štáty rozhodujú o žiadostiach o azyl. Po štvrté, vytvoriť lepší rámec, ktorý zabraní sekundárnym pohybom medzi členskými štátmi. A po piaté, ako posilniť EULO, EU, EASO. Eh, stručenku každej z priorít, najskôr Dublin. Dnes vidíme, že máme systém, ktorý nie je vytvorený, alebo nebol vytvorený na zaistenie eh, udržateľného vzdelania zodpovednosti medzi členskými štátmi. A to je prvá vec, ktorej, ktorej treba, ktorej treba hovoriť. Po druhé, musíme sa zaoberať otázkou, či Máme udržať súčasné kritéria, kde prvý členský štát nelegálneho vstupu nesie zodpovednosť za žiadateľa o azyl, ktorý vstúpil do toho členského štátu, alebo či to chceme nahradiť niečím iným. Rovnako sa treba zamýšľať nad tým, ako pretvoriť Dublin z hľadiska obmedzenia sekundárnych pohybov, ktoré vidíme vo veľkom rozsahu, alebo ktoré sme zažili v roku 2015 vo veľmi veľkom rozsahu a z nášho hľadiska tieto štruktúrálne problémy, ktoré sme minulý rok videli, sa nedajú prekonať len lepším Um, dodržiavaním existujúcich pravidiel treba reformovať rámec, ktorý máme. No, v báze Dublinu sme identifikovali dve možnosti, kde by sme radi uh, si vypočuli názory Európskeho parlamentu aj rady, predtým, než rozhodneme, aké návrhy budú predložené Prvou možnosťou by bolo, že si udržíme základné kritérium, ktoré existuje dnes, vrátane princípu zodpovednosti prvého členského štátu, nelegálneho vstupu, ďalej eh, nahradíme existujúci systém tým, čo by sa dalo eh, nazvať eh, korektívny spravodlivý mechanizmus, ktorý by umožnil zdieľanie zodpovednosti medzi členskými štátmi, Inšpirovali sme sa návrhom e, pre krízový mechanizmus na relokáciu, ktorý komisia predložila minulý rok. Druhou možnosťou bola e, zásadnejšia e, zmena, kde by sme odstránili tieto kritéria odpovednosti jeho členského štátu, nelegálneho vstupu a aplikovali distribučný kľúč pre akých všetkých žiadateľov azyl v Európe, bez ohľadu na to, kam prídu, kde podajú žiadosť. Budeme mať prerozdeľovací systém a spravodlivé zdieľanie zodpovednosti. Pre možnosti dá sa dajú sa vytvoriť skutočne nespočetné podmožnosti, ale kľúčom je jeden, toto sú jeden z princípov, kde by sme rady počuli od rady a parlamentu váš názor, ako, akým smerom by sme mali ísť ako, ako predkladajú relevantné návrhy. No ale teraz stručne k zostávajúcim spri, e, e, prioritám Eurodac bude treba prispôsobiť tak, aby ten systém mohol aj naďalej ehm, podporovať aplikáciu Dublinu v praxi. A ďalej budeme sa zaoberať tým, ako rozšírime využitie Eurodacu tiež pre boj s nelegálnou migráciou a podporu našej politiky návratu tretia štvrtá priorita, konvergencia a zabranenie sekundárnym pohybom. My budeme revidovať tri smernice, ktoré existujú o procesoch, kvalifikáciách a príjmania a podmienka príjmania vidíme viaceré problémy dnes, aj keď eh, tieto smernice sú eh, pomerne nové. Eh, medzi členskými štátmi je veľmi nízka miera uznania žiadateľom a azyl sa udelujú veľmi rôzne štatúty, rôzny rôzne podmienky, rôzne lehoty a tak ďalej. Skrátke, budeme sa zaoberať v podstate zvýšením harmonizácie všetkých troch zámerov, že navrhneme transformáciu procesov na nariadenie alebo smernice na nariadenie, tak aby sme zaistili plne uniformnú aplikáciu a zaoberali sa rovnakými zmenami plnice hm, Ďalšiu vec nechám na kolegov z EASO, ako posilniť agentúru a všetkých elementoch. No a na tejto báze My som chcel povedať, že skutočne rade si vypočujeme vaše návrhy. E, máme e, veľmi e, času, ale teraz je správny čas na to, aby všetky tri inštitúcie sa zapojili do našich konzultácií. A teraz pán Šembri, aby nás oboznámil s názorom EASO. Ďakujem pekne. Pán predseda, poslankyne, poslanci, ďakujem veľmi pekne za pozvanie našej agentúry na túto na toto zasadnutie. Bohužiaľ náš riaditeľ nemohol prísť, ale požiadal ma, aby som eh, vy, vyjadril jeho eh, ospravedlnenie. Ja by som to teraz chcel predstaviť. Ja zodpovedám za eh, komunikáciu a vzťahy s aktérmi v rámci agentúry a ja vás oboznámim s našimi názormi, ktoré na oznámenie komisie, ktoré E, e, o ktorom ste iste už veľmi veľa počuli. Už na úvod možno niečo ku všeobecnému kontextu. E, ako viete, tak obrovské množstvo utečencov vytvorilo obrovský tlak na azylový systém v členských štátoch a na spoločný európsky azylový systém od 20. júla 2015 bola e, tá transpozícia, takže čo skoro nás čaká e, prvé výročie. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že EASO e, sa etabloval ako dôležitý hráč pri hľadaní riešení situácie, ktorá existuje dnes. Myslím, že stačí povedať že dnes alebo koncom tohto týždňa 250 zamestnancov sa bude pracovať na implementácii a, aplikácii dohody medzi EU a Tureckom. To je skutočne uh, e, divodné, keď ja si uvedomí, kde sme boli z hľadiska operačných kapacít len pred pár týždňami. Súčasná situácia, takže súčasná zilová situácia uh, nová dynamika v rámci EASO a rýchlosť, ktorou sa expandujeme, je toto skutočne pravý čas na to, aby sme sa zamysleli nad mandátom agentúry. No a v tomto kontexte skutočne vítam oznámenie komisie, ktoré hovorí o našom mandáte a čo je tiež dôležité, hovorí o prispôsobení mandátu, aby lepšie dokázal reagovať na výzvy, ktorým dnes čelíme. Čo by sme teda radi v tomto novom mandáte videli? Sú tu štyri základné elementy. Poprvé, úloha monitoringu spoločného azylového systému európskeho, po druhé posilnenie našej kapacity na to, aby sme mohli konať, kde je to potrebné, po tretie umožnenie zaistenie harmonizovanej implementácie legislatívy a po štvrté zhrávať úlohu v navrhovanom distribučnom kľúči Dublinu. Budem sa venovať teraz jednotlivým bodom. Keď sa pozrieme na prvé monitoring Európskeho azylového systému, väčšina, ak nie všetci aktéry, podľa do súčasnej krízy, sú presvedčení, že jediná reakcia je v európskom riešení. Nikto, žiaden členský štát, štát nemôže vízi migrácie e, vyriešiť sám. harmonizovaná legislatíva je veľmi dôležitá, ale to je veľmi úzko prepojené s konkrétnym, konkrétnou prísnou implementáciou. V EASO pripravujeme viaceré nástroje, správy, školenia o celom spektre Európskeho azylového systému, no a už sme e, nadviazali kľúčové kontakty s členskými štátmi a budujeme dôveru s členskými štátmi a inými aktérmi, čo nás teraz dáva do pozície, že budeme môcť prejsť ďalšiemu kroku a totiž zaistiť e, účinný monitoring jednotnej implementácie existujúcej legislatívy. Druhá vec súvisí s operatívnymi operačnými kapacitami. Chceme poskytovať núdzovú podporu v prípade potreby. Potrebujeme konať tam, kde je to potrebné. Táto kríza ukázala, že my ako azylová agentúra, agentúra pre azyl, musíme veľmi rýchlo uh, môcť nasadiť našich zamestnancov. A na to potrebujeme personál. A potrebujeme uh, uh, z rýchle reakcie pri a podporu členských štátov potrebujeme vlastný personál, a vlastné a skupiny v rámci EASO, ktoré budeme môcť nasadiť veľmi rýchlo na krízové miesta. A tretia vec, o ktorej by som rád niečo povedal, je zajistenie harmonizovanej implementácie legislatívy. Harmonizovaná legislatíva súvisí s koherentnou a plnou implementáciou. Ako viete, vydávame správy o krajiny pôvodu, ale eh, odbornosť eh, agentúry môže prispieť k jednotnému koherentnému a informovanej implementácii koncepcie ako bezpečných tretích krajín, bezpečných krajín pôvodu a prvých krajín azylu. Zvýšené používanie a usmernená implementácia tejto správy by mala umožniť koherentnejšie koherentnejšiu mieru uznávania. ESO e, má tiež e, program školení, ktorý, kde sme vyškolili, vyškolili už viac ako 10 tisíc ľudí. To samozrejme nie, nie je dosť. Chceme školiť viacej ľudí. My sme presvedčení, že ak ideme do rovnakej školy, E, tak e, pravdepodobne príjme rovnakým záverom. Takže my by sme radi e, boli, aby niektoré časti, minimálne niektoré časti týchto osnov boli povinné pre členské štáty, tak aby dokázali školiť čoraz viac ľudí v týchto kľúčových moduloch. Štvrtý a posledný bod súvisí s dublinským distribučným kľúčom. My si zaznamenali zvyšujúcu rastúcu úlohu, o ktorej hovorí komisia a dve možnosti pre ASO. Toto tiež vítame kvôli skúsenostiam, alebo vďaka skúsenostiam, ktoré má EASO, súčasným presídlovaním a opatreniami, ktoré sa vykonávajú v Grécku a Taliansku. A tešíme sa na e, vývoj diskusie v, tej oblasti kľúč založený na jasných kritériách by uľahčil implementáciu a zaistil solidaritu a zdieľanie zodpovednosti. No a na záver, vážený pán predseda, dovolte mi zdôrazniť, že dodatočná úloha, ktorú sme dostali, alebo ktorú dostaneme ktorú nás verí spolu zákonodárca, bude znamenať, že budeme potrebovať eh, zvýšené personálne, ľudské a finančné zdroje. Nemôžeme akceptovať, že menej ako 100 ľudí, ktoré sú na Malte, ehm, dokáže splniť tieto úlohy. Takže preto budeme potrebovať adekvátne zdroje a viem, že parlament neustále žiada viac zdrojov z EASO, a to bolo potvrdené vo vašom uznesení z 12. apríla o situácii Stredomorí a potrebe politického prístupu, čo v každom prípade vítame a za to vám ďakujeme. Ďakujem. Um, Kolegovia, ďakujem veľmi pekne komisii. Máme tu trošku problém s komplexnosťou a s nedostatkom času. Máme tu aj správu na 11.30, ktorá sa má zaoberať e, zahraničnými bojovníkmi. A 13, 14 e, kolegov sa hlási do diskusie. Chceli sme to rozdeliť na dve časti a e, časť o legálnej migrácii sme tu tiež chceli mať, ale nebudeme môcť takto komplexne diskusiu rozdeliť. Takže čo urobím je, že udelím slovo každému, kto sa chce vyjadriť, vrátanie spravodajcov na Dublin, relokáciu a rôzne iné otázky. E, vyjadrite sa prosím k oznámeniu, ako ho vidíte, pretože ak by som to nejako rozdelil, nebudeme mať na to čas. E, vidíme sa teraz aj e, komplexnosti. Prosím, pa, povedzte, ako vidíte oznámenie z vašej perspektívy. Ešte kolegov sa hlasí do diskusie, takže prosím, snažte sa pridržať obecnejšieho rečníckého času, nejaké dve minútky každý. a kolegovia sa vyjadria presne v tom poradí, v akom žiadali o slovo. E, ďakujem veľmi pekne. Je dobré, aby sme sa zaoberali naozaj dlhodobou perspektívou, nielen teda e, mechanizmom e, na riešenie kríz, ako sme o tom diskutovali. Um, Zdá sa mi, že tu chýba trošku nejaké nasmerovanie a e, práve naopak sa snažia toto e, získať od nás. A to môže fungovať iba ak 28 členských e, štátov bude ochotných podporiť to a implementovať to aj v praxi. A od, pri prvom relokačnom mechanizme pre Taliansko a Grécko sme videli, že takáto vôľa členských štátov tu nie je. A ja sa chcem spýtať komisie, ako to vidí, a ako je možné to z dlhodobého hľadiska e, nejako implementovať. No a z krátkodobého hľadiska, pokiaľ ide o e, sekundárny e, pohyb, systém Eurodac, toto sú návrhy, ktoré by sme mohli urobiť rýchlejšie a ja by som chcel požiadať komisiu, aby bola e, rýchla pri e, takýchto typoch návrhov, aby sme si mohli potom na tie ďalšie e, hraniť viac času. Ďakujem. Pani Wikström následuje, tá je spravodajkyňou pre revíziu e, regulácie nariadenia Dublin. Ďakujem pekne. Vo všeobecnosti môžem povedať, že môžem byť veľmi stručná. Oznámenie považujem za uh, dosť inšpirujúce, pretože ukazuje uh, určité líderstvo v čase, keď národní lídri a šéfovia štátová vlád uh, sú s nami, je to iba pár výnimok. Treba to vnímať ako dve časti. Azyl na jednej strane a legálna migrácia na druhej strane. Ale chcem zdôrazniť, že komisia by prirodzene mala zvážiť e, prijatie holistického e, prístupu k migrácii minulý Štrásburg. Zohľadnite aj tie dve uznesenia, ktoré sme prijali v minulom roku. Tam je politický signál úplne jasný. Takéto je smerovanie, ktoré si táto inštitúcia želá a bola preto veľká podpora. No a čo sa tam e, spomína systém e, spravodlivého zdieľania zodpovedností pre príjmanie žiadateľov o azyl medzi všetkými členskými štátmi a aby sme sa e, popasovali s aktuálnou situáciou je to len pár z tých 28, ktoré akým si spôsobom prispievajú Takže komisia musí pripraviť veľmi ambiciózny návrh v súlade s alternatívou 2 vo známení, ktorá tiež odráža holistický prístup k migrácii. Teda k tej správe, ktorú sme prijali. A obsah e, budúcej legislatívy e, komisie nájde silnú podporu a Neviem si predstaviť, ako by Európsky parlament mohol akceptovať niekedy niečo, čo by predstavovalo, čo by bolo menej než toto. Ďakujem. Teraz pani Guillaume, spravodajkynia pre ustanovovanie bezpečných krajín pôvodu. Ďakujem. Ja musím zareagovať, ale nebudem sa vyjadrovať úplne ku všetkému, lebo nie je to času. Aby sme to urýchlili, poviem iba, že dublinský systém je základňou, na ktorej e, stojí celý zvyšok azylového systému. Zároveň vieme, že to, čo sme počuli, nie sú úplne novinky a táto kríza ukázala, že e, tie aktuálne postupy sa musia zmeniť. Ale ak treba tablický postup pozmeniť, tak bude môcť dobre fungovať iba za predpokladu, že podmienky pre príjmanie v členských štátoch budú harmonizované. Čo ma znepokojuje v oznámení komisie je to, že z toho nadobúdame dojem, že sa sústredíte iba na tie najreštriktívnejšie opatrenia, teda sankcie, zoznamu boja proti podvodom a v oznámení e, sa mi to celkom nepáči. Nepovažujem to za vhodné riešenie. Samozrejme, musíme sa spoliehať na ten systém, ktorý bol vytvorený, teda pre rozdelenie eh, žiadateľov o azyl v rámci EÚ. Myslím, že by sme mali vytvoriť úspešnejší systém. Tento zatiaľ úspešný veľmi nebol, taká je realita. A ako sa môžeme spolahnúť na takéto prerozdeľovanie, ak to zatiaľ nefunguje? Do istej miery je to trošku irónia histórie, pretože výbor sa na jednej strane snaží, aby došlo k veľkej reforme ref- azylového systému, no o to sa snažíme, aj keď trochu narážame na niektoré členské štáty a potom zároveň dochádza k sabotáži úplne na začiatku. Tento prístup mi teda trochu prekáža, ktorý si si tu zvolili. Od nás žiadate, aby sme sa vyjadrili k tým eh, prvým aspektom vášho návrhu. Ja v tejto súvislosti môžem podporiť riešenie číslo 2, ktoré spomínate v súvislosti s dublinským nariadením. To znamená, že by sa vytvoril pre rozdeľovací systém, čo by predstavovalo eh, väčšiu reformu. Po dlhodobého hľadiska by nám to umožnilo na no jaza preniesť oveľa väčšiu časť odpovednosti a na začiatku toho procesu by boli viac e, zapojení do spracovania žiadosti. Ďalšia vec, ktorú som eh, zaznamenala, ktorú chcem spomenúť, je, že uvidíme, ako sa v budúcnosti budú vyvíjať návrhy komisie o zmenách ďalších textov, ktoré sa tiež týkajú eh, azylového systému, teda smernica o postupoch, o kvalifikáciách a smernica o príjmaní. Prvé dve tieto smernice by mali byť nahradené nariadením, aby sme eh, zabezpečili väčšiu konvergenciu celého azylového práva Takže myslím, že budeme sledovať situáciu a e, zabezpečiť, aby to nemalo negatívny dopad. Posledná poznámka. Trochu ma frustruje, keď sa pozerám na návrhy, ktoré sa predkladajú v súvislosti s legálnou migráciou. Tam nič nové nie je v súvislosti s tým, v porovnaní s tým, čo komisia oznámila už v minulosti budeme naozaj musieť zabezpečiť efektivitu e, systému relokácií. To sú tri poznámky, ktoré som chcela spomenúť. Ja, vielen Dank, Claude. Uh, <coughs> drei Dinge. Cornelia Ernst. Ďakujem pekne. Eh, ja by som eh, chcela eh, podporiť to, čo povedali kolegovia predo mňou. Núdzový mechanizmus v rámci Dublinského nariadenia nám nepomôže ani o krok. To musí byť jasné. Ak to má týmto smerom smerovať, tak nepotrebujeme reformu Dublinu. Bude to fungovať jednoducho tak ako doteraz, čiže katastrofálne. Po druhé, áno, potrebujeme prerozdeľovací kľúč. E, treba povedať, že ten e, práve predstavuje um, koniec Dublinu. Tam v Dubline sa niečo iné predpokladá, že tam to bude spracovať ten, e, kde vlastne žiadateľ sa poprvýkrát registruje. No ale aj máme tu aj rozsudky Európskeho súdneho dvoru k Taliansku, ale aj Grécku. Eh, ktoré sa sadzujú za takúto zmenu, takže potrebujeme pre rozdelenie a musíme pritom zohľadniť aj, aké sú tam súvislosti rodinné, eh, prepojenia eh, v živote utečencov. Nedáva zmysel niekoho poslať do Litvy, poviem to teraz tak tvrdo, kto má však celú svoju rodinu vo Francúzsku. To naozaj nedáva zmysel. A mm, to môžem naozaj e, len podporiť, že sa on bude potom snažiť dostať ku svojej rodine. Tu, tieto rodinné prepojenia musíme podporiť, ale aj iné veci musia sa tam jasne sformulovať kritéria. To sa, myslím, dá urobiť. Sekundárna migrácia by sa nemala diskriminovať ako slovo. To považujem za veľmi zložité. Je vždy jasné, e, e, že sa snažíte žiť tam, kde e, vidíte e, pre seba uplatnenie. No a potom k EASO. Osobne si neviem predstaviť, že mechanizmy e, rozhodovania by mali spočívať tam. Kde v tom máme nejakú konkrétnu pridanú hodnotu, okrem teda EÚ, že tzv. nejaké diery pre žiadanie o azyl sa tým uzavrú Nuž, neviem, či tým vytvoríme nejaký prínos pre e, utečencov a neviem, či to je možné, či je možné tak navýš, navýšiť personál, aby to bolo postačujúce. No a potom ešte aj e, kon, pre kontrolu e, azylového systému EÚ. Nuž, tam vám môžem zaželať iba veľa šťastia. Naozaj si neviem predstaviť, že by to všetko malo bežať cez tento orgán, cez túto agentúru. Nie, že by som jej nedôverovala, neviem, či by neboli preťažení v dôsledku tohto. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Sargentini. Ďakujem pán predseda. Zastupkynia Európskej komisie povedala, že naozaj je tu potreba zásadnej reformy. Nie som si istá, či toto je to, čo máme pred sebou. Ale tiež e, môžem podporiť e, potrebu harmonizovať e, systém azylu a migrácie a teda pretaviť smernice do nariadení. To je podľa mňa dobrý systém, dobrý návrh. To závisí od úrovne harmonizácie rovnosti práv. Ak harmonizujeme na mm, tej úrovni najmenšieho spoločného menovateľa, tam bude problém. No a potom napríklad sa navrhuje vo oznámení, pokiaľ ide o smernicu o kvalifikáciách, že sú tu určité e, pull faktory a e, sekundárne pohyby, ktorým sa treba venovať. Hovoríme o azile a utečencoch ak sa snažíme e, e, pull faktory do našej utečenskej politiky zapracovať v súvislosti so smernicou o kvalifikáciách. Nemyslím si, že hľadáme tie e, najvyššie, tú najvyššiu mieru práv, ale najnižšiu. Hovorí sa tu o pravidelnejších kontrolách, pokiaľ ide o právo na ochranu. To nie je problém ale navrhuje sa e, tým, že tým by sa e, mohla odňať e, rýchlejšie subsidiárna ochrana. A reforma, pokiaľ ide o smernicu o podmienkach príjmania. Mala som dojem, že sme ju len prednedávno prijali a že členské štáty ju stále implementujú. A ďalšia je e, reforma, mm, s tým, aby sme zabezpečili, e, e, že sa nebudú zneužívať práva, vedie k tomu najnižšiemu, k tej najnižšej úrovni ochrany. Naozaj si myslíme, že nám pomôžu opakované, teraz spomínané návrhy v prípade sekundárneho pohybu to sa predsa, e, e, ja si myslím, že tieto návrhy, čo tu e, spomínate, sú nelegálne. Žiadosť o azyl, tu treba postupovať inak. Potrebujeme tu naozaj pra, legálnu, legálne cesty do Európskej únie. To je to, čo potrebujeme. A, a pá, páči sa mi, že ja som tu má svoje plány, ale ja toto znamenie čítam tak, že viac pravomocí pre EASO, viac úloh e, pre EASO na to, aby sa e, zharmonizovala naša azylová politika, migračná politika. To sú dlhodobé úlohy, e, čo si myslím, že je veľmi nezdravá situácia. Takže celkom úprimne, ak toto je naša reakcia na utečeneckú krízu, reakcia je to reakcia na, pre členské štáty, ktoré si žiajú legislatívu, ktorá by zabezpečila, že príde menej ľudí, ale to neznamená, že bude menej ľudí utekať pred vojnami alebo e, e diktatúrami. A, a, a napokon bábetka v e, e, tých zadržiavacích centrách v Grécku nemajú dostatok jedla. To je tá aktuálna situácia. Ďakujem, pán Krkov. Um, um, Veľmi stručne, pán predseda. Predseda prerušuje. Vy ste spravodajcom pre balíček pre krizovú relokáciu. Áno, ehm, veľmi stručne a všeobecne treba zdôrazňovať potrebu ehm, riešiť tieto dve otázky oddelenie dve politiky, vyžaduje si to odlišný prístup a potom je veľmi dôležité, aby komisia um, bola lepšie napojená na UNHCR, pokiaľ ide o systém presídľovania a stať sa musí tak čo najrychlejšie. Počas, eh, počas rokovaní s tretimi krajinami o medzinárodných eh, dohodách, zahraničnej pomoci a tak ďalej. Toto všetko samozrejme musí byť nápojené na efektívne dohody o presiedľovaní a readmisiách. Pokiaľ ide o Dublin, musím povedať, že je veľmi dôležité, aby sa Európska únia ne, nepokúšala objaviť to, čo už existuje. Ja eh, podporujem možnosť, ktorá sa navrhuje, kde sa podporuje samotný princíp Dublinu, požiadať azyl v prvej krajine a druhý krok krok. Um, a, a druhý krok, ktorý vychádza z návrhu, ktorý som ja sám navrhol. Čiže ja sa obávam, keď, keď vytvoríme systém, kde sa bude az, azyl uplatňovať na EÚ ako celok, to, to, bude, to bude pull faktorom. A nezabúdajme na tie členské štáty, na ktorých je ten tlak najväčší. A chcem ešte počerknúť aj lepšiu výmenu informácií medzi existujúcimi databázami. Naozaj by to pomohlo a podľa mňa je veľmi dôležité sa pozrieť aj na horizontálnu revíziu existujúcej legislatívy, pokiaľ ide o prevádzaštvo a moderné otroctvo. Ja si myslím, že tam je príliš veľa medzier, nestíha sa dostatočne, um, tie politiky sú nedostatočné na to, aby sa vinníci odsudili. Je nesmierne dôležité, aby politika, ktorú máme, bola jasná, aj pokiaľ ide o občianskú integráciu a zapojenie utečencov a migrantov. Myslím si, že ak by sa tak dialo, tak by som bol oveľa, šťas, oveľa spokojnejší s tými návrhmi v s tým, ako som teraz. Ďakujem veľmi pekne, pani Bjork. Ďakujem. Niektoré z mojich obav už e, kolegovia nadniesli. Podľa mňa dokument a návrhy obsahujú príliš veľa represívnych opatrení, ak hovoríme o faktoroch atraktivity, e, už to, to nabada členské štáty a ja si myslím, že to nenabáda členské štáty utečencov k tomu, aby teda hľadali útočisko v Európe a my sme za európske riešenia. Je to aj o zvýšenej zodpovednosti. Ak ide o militarizáciu hraníc, nuž, ak je to o tom, aby sme zastavili ľudí, aby sem prišli, nuž potom je to veľmi ťažké, aby sme sa za takéto pravidlá postavili. Hovorilo sa o Dubline, nuž podľa, na, podľa mňa druhá možnosť je lepšia, i keď máme výhrady. Nemyslím si, že sme pripravení um, um, prijať ustanovenia, ak sú nastavené tak, ako sú v tomto dokumente. Chcem sa trošku pristaviť pri bode presídľovania. Ja budem spravodajkyňou za parlament k tejto otázke. A i tam e, vnímam ochotu, keď čítam tento dokument, e, e, urobiť presídľovanie závislé na rozličných dohodách s tretimi krajinami. Ja si myslím, že to narúša mechanizmus pred, ide predsa o zraniteľné skupiny utečencov, ktorí by, ktorým by sme mali poskytnúť bezpečné prostredie v Európe. A keď to, urob, a keď to všetko naviažame a keď to všetko naviažeme na rozličné budúce dohody existujúcich dohôd, nuž to nie je určite cestou, ktorou by sme sa mali uberať. Ja som to len chcela povedať komisii, aby to e, takýmto spôsobom nenavrhovali v budúcich návrhoch. Myslím, že nám chýbajú tie zákonné a bezpečné cesty a dúfam, že to do budúcna zlepší, takže sú tam problematické veci. Takže áno, vy budete k hovorí pán predseda, k otázke presídľovania. Pani Musolini, nech sa páči. Ja sa zameriam. Pán predseda. Uno je una... Na možnosť číslo 2. Um, ehm, skôr, čiže ak zvážime zlyhanie spolupráce medzi členskými štátmi, treba posilniť Európsku úniu, aj ak symbolicky, aj ak formálne. Treba ju včleniť do všetkých zmluv. Ale tej EÚ je tam máličko, je tam oveľa, oveľa viac, tam zohrávajú hlavnú úlohu členské štáty. Komisia, samozrejme, ja vnímam, že je odvážna a snaží sa napojiť, úzko napojiť um, ehm, štát vstupu na otázku azylu. Nuž, takéto niečo by malo byť jednoducho prerušené ten distribučný kľúč povedzme funguje dobre, ale začníme tým, že by sme EASu dali isté posilnenie, pretože EASO je Európskou úniou, je súčasťou členských krajín. Nie, nie, nie je to len technický orgán. Teda vdychnime jej nejakú dušu, vdychnime EASu nejakú dušu. Nemôžeme povedať, že EASO to nedokáže vyhodnotiť. Nie, pretože len cestou nadriadenej pozície sa nám podarí vyhnúť sa všetkej, všetku, všetku všetkému tomu egoizmu, ktorý tu existuje. Posilnenie Eurodaku. Ale posilnenie znamená, že členské štáty by mali mať možnosť pristúpiť k Eurodaku. Ja som vyhodnocovala prímskú dohodu a tá bola podpísaná aj Rakúskom a Rakúsko v tejto chvíli, povedzme, stavia malý múr hranicu na Brennerskom priesniku, čiže formálne porušuje európske predpisy. Tá spolupráca by mala byť cezhraničná, predstavte si. Takže Taliansko napríklad um, transponovalo Prímskú dohodu v roku 2005, ale tam hovoríme tu samozrejme e, s členmi vlád a ďalšími krajinami a tak ďalej. Hovorí sa, že pre členské štáty je veľmi, veľmi komplikované získať prístup k údajom Eurodaku. Nielen postupovať ich, ale aj pristúpiť k ním. Čiže Eurodac, ja len pripomeniem, vstupuje, e, je súčasťou nového nariadenia Frontexu a pohraničnej a námornej hliad, um, stráže. Um, je to veľmi dôležité aj z pohľadu e, vyhosťovania nelegálnych migrantov a tak ďalej. Čiže to prepojenie medzi rozličnými kontrolnými systémami je zásadné, pretože neexistuje. Takže viac Európskej únie a viac prepojenia, viac e, súzvuku medzi jednotlivými agentúrami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Sipo, ďakujem. Nuž veľa z toho, čo som chcela povedať, už zaznelo. E, budem sa orientovať na niektoré prvky. Pán Nielsen z komisie uvedol, že rok 2015 ukázal, že dublinský systém nefunguje. To nie je pravda. Eh, už roky vieme, že Dublin nefunguje a mnohí kolegovia tu a mimo parlamentu už roky žiadajú o niečo nové. Nože ja som trošku prekvapená a aj iritovaná, ak zvážime, že len v decembri a januári potom tohto roku komisia jasne hovorila o revízii dublinského systému. A teraz čo tu máme? Opäť oznámenie. Prepačte, ja som sa tešila, že dostanem návrh smernice alebo nariadenia, nie nejaké oznámenie. Hovoríme o sekundárnych pohyboch a pull faktoroch. O čom tu vlastne hovoríme? hovoríme, urobte tie podmienky čo najhoršími, aby sa nikto neprišiel. snad dúfam, že to takto nie je. Možno, že keď hovoríme o sekundárnych pohyboch, tak e, to súvisí e, s reunifikáciou rodín a Nezabúdajme, že je to aj o nedostatočných eh, odpovediach, informáciách pre utečencov hľadne možností v členských štátoch. Ja sa chcem spýtať ešte komisie, pretože niekoľkokrát pán Nielsen hovoril o boji proti nezákonnej migrácii. A ja eh, by som rada vedela, čo to presne znamená. Pretože každý migrant na teraz, ktorý vstupuje do Európskej únie, je nezákonným. Aj tí, ktorí prichádzajú zo Sýrie, ktorí utekajú z Eritrej a tak ďalej. Um, Čiže všetci sú nezákonní. Čo máte tým na mysli, keď hovoríte bojovať proti ním? Znamená to, že kedykoľvek do budúcna príde žiadateľ o azyl k nám, no vy, ste, vy tu nie ste zákonne, chodte preč, alebo to znamená, že teraz budeme využívať eh, peniaze um, na to, aby sme skvalitnili riadenie hraníc eh, Somálska, Sudánska a Eritreji to znamená, že v dôsledku toho tí, ktorých unikajú pred mučením budú musieť zostať v týchto krajinách. Toto je podľa vás boj proti nezákonnej migrácii a pokiaľ nie, tak potom čo to vlastne podľa vás znamená? Nuža, <clears throat> eh, k azylovému systému. Ja súhlasím, že tá harmonizácia by mala byť väčšia, ale neoslabujme ju každom prípade by sme si mali pozrieť, či všetké, všetky podmienky a všetky smernice či nariadenia sú implementované v členských štátoch. A ešte jedna posledná veta k zákonnej migrácii. Nezmiešavajme veci. Keď hovoríme o žiadateľoch o azyl, legálna migrácia znamená humanitárne víza alebo presídlenie a ochrana žiadateľov azylu nemôže byť nikdy nápojená na nejakú kvalifikáciu týchto ľudí na niečo. Mm, často znie otázka z ich úst. Ľudia, ktorí unikajú pred e, naozaj extrémnou chudobou, hľadajú lepšie podmienky, lepšie miesto na prácu a život. Nuž, samozrejme, tam treba iné právne cesty, vrátanie modrej karty, rozšírenie modrej karty a tak ďalej, ale treba, treba, treba byť opatrný a nediskutovať o týchto veciach v rámci jedného dokumentu, pretože obe, oba spôsoby migrácie by sme nemali zmiešať. Pani Holmajer, nech sa páči. E, e, komisión... Neskôr by som chcela komisii poďakovať e, k tomu, čo predložili pretože myslím, že sa nachádzame v situácii, e, ktoré musíme byť realistickí. Je vždy pekné mať želania, predstavy, ale v konečnom dôsledku členské štáty to musia podporiť, po druhé potom a e, realizovať a musí to byť použiteľné. Ja ďakujem za návrhy. No a hm, GUE, vaše kde to musia mm, čakať hodiny, aby niečo dostali na jedine. To sú skutočne e, rozdiely medzi víziami a mm, pozíciou vo vláde. No a samozrejme je nesensiteľné, že v Grécku ľudia musia dlhé hodiny čakať na to, aby dostali jedlo. 50 tisíc utečencov, ktorí sú uh, tam, tak by to, to by to grécka vláda mala zvládať EASO aj Frontex ponúkli veľkú pomoc aj medzinárodné organizácie, no a trvalo relatívne dlho, pokiaľ grécka vláda v dnešnom dôsledku bola ochotná prijať pomoc. A to sú veci, s ktorými treba sa vyrovnať a treba hovoriť o realite. No, keď hovoríme o ESA, tak krízových situáciách a pre členské štáty, ktoré majú problémy za aplikáciou azylového balíčka. Je to dôležitý nástroj, aby medzi členskými štátmi a zaistenie a, že zákona zaistili. No a EASO musí a, mať vybavenie na to, aby dokázalo adekvátne a včas konať a členské štáty musia mu zajistiť akceptáciu, pretože nie je to tak vždy. Nie vždy každý štát je za to, keď EASO ponúkne pomoc. No a z toho dôvodu treba podporiť EASO, aby sme im dali dostatočnú legitimáciu tak, aby mohli konať. A ja by som chcel ešte podporiť to, čo povedal Timothy Kirchhoff. Z presídlovania potrebujeme oveľa rýchlejšie postupy, potrebujeme oveľa rýchlejšie rozhodovanie z UNHCR a medzinárodných organizácií, pretože eh, keď presídlenie trvá eh, niekoľko mesiacov, tak je to pre ľudí veľmi dlhé a nie je to motiváciou na to, aby ľudia sa o to prihlasovali a súčasne eh, treba zaistiť, aby príslušné členské štáty E, príjmali utečencov, a to nie len jednotlivých utečencov, ale ak to pôjde, tak celé rodiny, aby sme museli spájať celé e, rodiny v Európe, bolo by lepšie e, radšej presťahovať celé rodiny naraz. No, v téme Dublinu iba byť realistický. Myslím, že ak chceme vôbec nejaké riešenie, Nemôžeme ísť eh, alebo proti stene členských štátov. Niektorí chcú kompletné presídlenie, prerozdelenie. A eh, tí ďalší, ktorí musia príjmať, eh, nemajú vždy otvorené dvere. A ja myslím, že to je dôležitý príspevok. Možnosť jedna komisie, ne, možnosť jedna komisie, nechápem, takže je to dobrovoľný mechanizmus, ale že členské štáty vo všeobecnosti chcú učiť, aby aj tí, ktorí sú pod tlakom, tiež sami prijímali a zaistili ich prijatie a integráciu. Druhá časť sa týka tých, ktorí e, sú presídlovaní a tento mechanizmus nemôže byť samozrejme dobrovoľný, pretože tak ako je to teraz to nefunguje. Doteraz členské štáty e, vždy spolíhajú na dobrovoľné presídlovanie, ale to nefunguje. Ale presídlenie od prvého utečenca aj v mierových časoch, keď sa nič nedie, to je mm, zmysel, a v krízových časoch to nefunguje, pretože jeden štát alebo dva štáty, ktoré sú pod tlakom, no tam samozrejme sa dostávajú do obrovských problémov. No a z tohto dôvodu myslím, že sa zhodneme na tom, že to nemôže byť mechanizmus na dobrovoľnej báze, ale že členské štáty, ktoré požiadajú o pomoc, musia tiež zaistiť tieto eh, služby a to treba povedať, pretože iné členské štáty budú reagovať eh, veľmi nedôverčivo. No a musím sa povedať, že s vecami sa mu treba, eh, sa treba pristupovať realisticky. iné členské štáty, ktoré sú v tých najväčších problémoch, tak treba si uvedomiť, ako to súľadie s vlastným obyvateľstvom a čo sa dá realisticky urobiť. Nemôže každý ponúkať štandardy také, ako vidíme niekedy v Nemecku alebo Švédsku. No a existujú aj členské štáty, ktoré, pre ktoré je veľmi ťažké zúčastniť sa na takomto mechanizmu a preto je podľa mňa dobré, že komisia hovorí o, o pull faktoroch, pretože nechceme slúžiť nechceme slúžiť obchodníkom a prevádzačom treba veľmi jasne povedať, že každý utečenec, čo sem prejde, ktorý stane obaťou organizovaného zločinu, nutené prostitúcie alebo otroctva. To je tragédia. Preto presídlenie musí byť našim hlavným, hlavným cieľom a nie ľudí, ktorí mali 10 tisíc eur na platenie prevádzačom, že len takí sa dostanú do Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A poslední traja rečníci. Takže pani valáro. nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa neopakovať to, čo už odznelo. Súhlasím s mnohými výrokmi, kolegov. Dovolte mi ešte položiť jednu otázku, ktorá mi robí starosti. Súvisí s tým, ako sme počuli od komisie, um, že treba pracovať na uvedených návrhoch veľmi urýchlene. Máme legislatívu, ktorá hovorí, máme tu smernice o príjmaní, azile, ochrane. Áno, to je legislatíva, ktorú trvalo dlho vytvoriť. Diskutovalo sa o tom, vyjednávalo sa o tom v parlamente eh, a následne by to mali implementovať, respektíve schváliť eh, národné parlamenty. Ja si veľmi dobre pamätám, že v Švédsku sme pracovali na smerniciach o ochrane a o azile, tak aby boli implementované v švédskej legislatíve dobre a aby sa na základe nich dalo dobre pracovať aby sa neznižovali naše štandardy kvôli tej smernici. No a práve to je ten zámer. Treba, eh, aby tie pravidlá boli lepšie. Ale teraz je to tak, že zámer je zjednotiť sa na nižšej úrovni. Nejak mi to tak vyplýva z celej tej diskusie, že by sme sa mali e, byť schopní dohodnúť na, na tej najnižšej úrovni, ako to len ide. A ja sa práve obávam, že ak to nejakým spôsobom urýchlíme tú legislatívu, ak e, urýchlíme to naredenie, že to pôjde tak rýchlo, že si nestihneme ani premyslieť, ako budú vyzerať následky, ako to bude vyzerať vlastne pre jednotlivé krajiny. Nariadenie ktoré bude uplatňované vo všetkých členských štátoch súčasne, ako e, možno udržať dobrú úroveň a ako stihneme dobre nakoncipovať túto legislatívu, akým spôsobom máme, mm, povedzme, ukotviť akým spôsobom by sa toho mali zhostiť národné parlamenty, než sa to stane u nich súčasťou právneho poriadku. Naozaj sa bojím tej rýchlosti. Je tu, je tu, sú tu aj ďalšie smernice ohľadne boja proti terorizmu. Áno, je jasné, že máme problémy a treba konať rýchlo, ale nemyslíme dostatočne ďaleko. Vpred potrebujeme legislatívu, ktorá vydrží niekoľko rokov, nielen rok, dva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa páči. Pani Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa budem pridržať toho, čo povedala Cecilia Wikström. Nové nariadenie Dublin by malo skoncovať s tými obrovskými chybami, s tým, že e, je záťaž na pleci ale niekoľkých krajín a ešte potom ich aj obviniť z toho, že si neodviedli svoju prácu poriadne. Mnohé, čiže toto sa deje na našich hraniciach, na, v našej Európskej únii. Zneuž, zneužívame tu jednoducho, zaobchádzame s nimi, strašne s, so ženami, s deťmi, čiže nechápem to. Jednoducho, Dublin by mal mať druhú možnosť, ale aj v, v rámci tej druhej možnosti, a ak sú tam nejaké uh, znaky solidarity a tak ďalej. Stále je tu problém. Neexistuje žiadny bezpečný tranzit. Preto to, čo máme v tejto chvíli, tá situácia, že sa ľudia utopia v mori, už to sa bude diať i naďalej a intenzívnejšie. Rada dohodla s Tureckom dohodu, dohodu o vyhosťovaní ľudí, ktoré podľa nás teda majú byť vyhostené. A ešte druhá vec. Rada prijala politické rozhodnutie, aby uplatnila in extremis súčasné nariadne, nariadenie Dublin. Teda preto, preto teraz prebieha militarizácia všetkých tranzitov a ak je to tak, a experti to povedali, že to všetko bude znamenať len zmenu, zmenu ciest, pretože tí, ktorí sú zúfali, budú utekať tak či tak, takže tých mŕtvych bude ešte viac. Aký je ten kľúč? Kľúčom je bezpečný tranzit. Prečo to nerobíme tak ako Kanada? Keď príjmeme jednoduché riešenie, jednoduché rozhodnutie, že každá, každá krajina zoberie x počet osôb, nebolo by, nebude potrebné, aby riskovali život. Môže sa to organizovať na na konzulátoch v tretich krajín, na ambasádach. EASO by mohlo napríklad pomôcť, mohlo by distribuovať žiadosti, ale konzulárne služby vedia najlepšie, aká je legislatíva jednotlivých krajín. Čiže ja si myslím, že toto je kľúč k tomu, ako zorganizovať tieto veci. Podľa mňa je to bezpečný tranzit. Zase tu reformulujeme systém na základoch, ktoré nebudú fungovať. Ľudia budú zomierať. Ja neviem, ja neviem, či som reálna, keď to hovorím. Moja mama je vojnovou utečenkyňou. Bola sirotou a skoro sa utopila na lodi. Eh, ochorela na tyfus a nikdy nezabudla na tých, ktorých je, ktorí jej pomohli a ktorí nie. Ani tí, ktorým nepomôžeme, jednoducho na to nikdy nezabudnú. Ďakujem veľmi pekne, pani Van Bert. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne zástupcovi komisie za informácie. Ja z nich nie som veľmi múdra, pretože je tam stále veľmi veľa otazníkov Hovorí sa tu o legálnych eh, cestách. V eh, strany komisie sa často zmienuje modrá karta, ale modrá karta nikdy nebola žiadny veľký úspech. Nevyužívala sa v nejakom veľkom rozsahu, takže ja v tom moc neverím. Ďalej sa hovorí o nových nástrojoch, justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, spravodlivé, spravodlivé rozdelenie a tak ďalej. Ale otázka znie za prvé, koľko ľudí sa má prerozdeliť minulé pri tých 160 tisícoch ľuďoch. Sa to veľmi nepodarilo. Bolo ich nakoniec len niekoľko stov, stoviek. Čoraz viac krajín povedalo, že nemajú záujem, takže nemali by sme začať na správnom konci a spýtať sa, koľkých koľký z nich sa chcú toho núteného mechanizmu zúčastňovať, pretože nevieme, koľko sa bude prezdeľovať, keď nevieme, koľko členských štátov sa toho bude Zúčastňovate Ďalej sa hovorí o spravodlivom rozdelení, ako by to vyzeralo ekonomicky, aké pracovné príležitosti boli, aké sú počty obyvateľov. To by sme mali zohľadňovať, tiež hovorím o integrácii. Viete, ako vyzerá integrácia? Napríklad vo Švédsku my máme napríklad veľké problémy s integráciou Má Európska únia byť migračným úradom pre všetky členské štáty? No ja neviem. Možno by bolo dobré spýtať sa občanov v členských štátoch, čo by chceli napríklad v referende. V mojej otázke, čo budete robiť s členskými štátmi, ktoré nepristúpia na prerozdelenie. Môže členský štát povedať nie, alebo ako si to predstavujete? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eli Schlein, posledná rečnička, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja e, súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. My sme boli radi, aby oznámenie komisie bolo odvážnejšie, uvádzalo jasnú pozíciu komisiu, namiesto toho sa uvádzajú rôzne alternatívy. Tieto alternatívy nie sú rovnaké, nie sú e, nedoplňujúce. skutočne rozdielom, ktorý, ktorá bude v návrhu komisie. Len druhá možnosť obsahuje reformu spoločného azylového systému, namiesto len kozmetických zmien. A len v tomto e, na tomto sme ochotní spolupracovať. Aký zmysel je, aby sme tu boli? E, hovoríme, že, keď hovorí, že Dublin je mŕtvy, že ho treba prekonať a potom sa uspokojíte s nejakým Dublinom plus. Nože, Čísla ukazujú, že 6 členské štáty z 28 sa mi spracuje 80 žiadostí v tomto parlamente. Eh, sme hlasovali trikrát eh, s veľkou väčšinou o potrebe prekonať eh, dublinský prístup, holistický prístup k migrácii. Tá správa, ktorá sa, ktorá sa bola prijatá minulý týždeň, do centra postavia solidaritu a rovnaké vzdelanie zodpovednosti. Jasne hovorí o priorite prvej krajiny príchodu, žiada o zapracovanie kritérií vôbecných pravidel systému a tiež hovorí o možnosti 3 dlhová hľadiska a navrhuje centralizovaný systém pre spracovanie žiadosti o azyl, čo by sa stalo európskou zodpovednosťou. Ja tiež zdieľam obavy niektorých kolegov, samozrejme potrebujeme harmonizáciu celého systému, ale nie úkol úkor pre ľudí. To je rovnaký prístup, ktorý stále zlyháva. Dúfam, že komisia pôjde cestou sebeckosti niektorých eh, krajín. Ďakujem pekne, Eli, kolegyne, kolegovia. Možno si si všimli, že skutočne čas rýchlo beží a čaká nás ešte jeden bod. Prezentácia Eurojustu, všetci rečníci sú tu. ktorí z vás prišli osobitne na túto tému. Ja beriem zodpovednosť za túto situáciu. Rád by som si vypočul všetky príspevky, vrátanie príspevku eh, súčasných spravodajcov k tomuto. Mňa chcem, aby si komisia vypočula tieto príspevky, namiesto toho, aby mala len takú by komisia len rýchlo prebehla niektoré pôjde za 3 minúty, to myslím nebude uspokojivé. Takže ja Myslím, že komisia si vypočula príspevky. No a všetko si zaznamenáte, čo bolo povedané. Je zbytočné, aby ste sa všetko snažili. Uh, aby ste sa na všetko snažili zareagovať. Šembri, ste ste všetko uh, zaznamenali tak, že vypočuli sme si všetkých, každý jeden príspevok bol mimoriadne dôležitý. No a na tomto základe teraz sa končíme túto diskusiu a komisia si zaznamenala to, čo bolo povedané a v budúcich diskusiách sa budeme sústrediť na špecifické aspekty komunikácie a špecifické aspekty legálnej migrácie. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, za vašu trpezlivosť. No a teraz prejdeme k bodu číslo 9 a to je prezentácia Eurojustu Michel Konix a chcela by som ho požiadala, aby prišla k nám. We're going to move straight to this item, colleagues. Um, so... Prejdeme priamo k tomuto bodu, kolegyne, kolegovia. No a počkám, keď Mišo príde sem medzi nás. Okay, colleagues, um, we have uh, the presentation. Kolegyne, kolegovia, čaká nás prezentácia Michelle Konigsa, riaditeľka Eurojustu. Ona predstaví tretiu správu Eurojustu o otázkach tých tzv. zahraničných teroristických bojovníkov. Táto prezent- po tejto prezentácii bude nasledovať výmena názorov za členmi výboru. A to je na úvod všetko a ospravedlňujem sa za meškanie a prejdeme priamo k vašej prezentácii. Mišel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu. Som veľmi rada, že vám dnes môžem predstaviť prácu často v boji proti terorizmu a správe, ktorá je výsledkom stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v júni 2015, čiže už takmer pred desiatimi mesiacmi. No medzičasom sa e, veľa vecí zmenilo. Prvá pripomienka, pár predbežných pripomienok e, s vašim povolením, pán predseda. E, prvá pripomienka sa týka obeti a toto je dôvod, prečo sme sa tak intenzívne týmto zaoberali. A jasne povedať, že my si usielame všetky obete teroristických útokov, a to nielen v Európskej únii, ale všade vo svete. A práve kvôli obetiam, práve kvôli tomu, že bojujeme za to, aby sme postavili páchateľov pred spravodlivosť, tak eh, k tomuto aj z súdneho hľadiska môžeme eh, pomáhať v boji proti teroristickým útom a práve kvôli obeťam sme takí motivovaní, aby sme pokračovali v boji proti terorizmu. Táto správa, ktorú dnes predkladáme, je zhrnutím hm, všetnej správy, ktorú sme predložili ministrom vnútra e, v decembri minulého roka. Táto správa, ktorú sme predložili minulý rok, je zúžená správa. Toto zhrnutie je obmedzená správa. Zúžená, ja musím povedať, že označenie tejto správy je plodom stretnutí eh, odborníkov na boj proti terorizmu, ktorí sú v centre trestných eh, vyšetrovaní a s nami spolupracujú, aby sa poučili, aby sme sa aj my poučili a aby sme dokázali zabezpečiť výmenu osvedčených postupov, ak my tieto eh, správy dáme na, aby sme ich dali, aby sme ich zverejnili, tak by sme stratili dôveru voči Eurojustu Takže ja trvám na to, je to uh, limitovaný dokument a samozrejme ja môžem hovoriť o všeobecných uh, zisteniach, uh, poučeniach a najlepších postupoch, avšak nemôžem zájsť do detailu o prebiehajúcich vyšetrovaniach, pretože to by bolo jednoducho neprofesionálne a neviedlo by to a neposilne by to tú dôveru sme získali. My tiež reagujeme na dopyt a videli sme to za ostatné mesiace, ale skutočne a sústredíme sa hlavne na výsledky. No ja by som chcela zdôrazniť, že sme boli prví v Európskej únii od roku 2012, ktorý identifikoval problém zahraničných teroristických bojovníkov. No a to vďaka dôvere, ktorú sme získali počas stretnutí, stretnutia s prokurátormi na boj proti terorizmu, volám ich NCTs, v roku 2012 a od za ostatných 10 rokov sa pravidelne stretávame na základe rozhodnutia rady z roku 2005, ktorá udáva členským štátom povinnosť vymenovať úradníkov na boj proti terorizmu, informovať Eurojust o tom, čo sa deje v členských štátoch v každej fáze vyšetrovania. A to vedie k pravidelným stretnutiam prokurátorov od roku 2005 v roku 2012. Jeden z NCTs sa, spýtal a požiadal nás, či proti zahraničným teroristickým blokom bolo bol je špecifický národný problém. No a v septembri roku 2012 sme zistili už vtedy, že nie len táto krajina, ale 6 ďalších krajín je konfrontovaný, sú konfrontovaní s tým, že ľudia odchádzajú do Sýrie a Iraku a vrátajú, vracajú sa e, niekedy aj s teroristickými zámermi. Niektorí z nich už náborovali ďalších zapájali sa do financovania aktivít a niektorí z nich mali skutočne zámer zautočiť na nevinných ľudí tu v Európskej únie alebo niekde inde. No a to je dôvod, prečo rok, v roku 2013 sme začali pracovať na tejto tematike. Minulý rok sme vám predložili výsledok stretnutia v roku 2014. Urobili sme to v roku 2013, 2014-2015 sme pretože výsledky rokovania. a preto a všetkými útokmi, ktoré sa udiali, tak my neustále pracujeme na tom, čo je potrebné na efektívnejší a účinnejší boj proti terorizmu. Kto sa bude zaoberať týmto aspektom, touto súčasťou reality, my sme boli efektívni a účinní, prečo je to potrebné, kedy to potrebujeme, a ako budeme proti tomu bojovať. A to je aj základná línia mojej dnešnej prezentácie. Keď si myslíte, že Eurojust môže poskytnúť štatistiky, nie. My sme súdnym orgánom, ktorý operatívne, takticky a strategicky e, spája prosektu, pro, uh, e, prokurátorov na boj proti terorizmu. No a čo to znamená tisíc alebo 100 tisíc návratilcov do EÚ my chceme vedieť, čo potrebujeme e, súdne, prakticky. Je to komplexný problém, nedá sa takýto komplexný problém vyriešiť jednoduchým spôsobom. Je to dynamický problém, takže vyžaduje si to viac e, alebo dynamickejší prístup a my e, za ostatné roky žiadame spoločnú, spoločný komplexný prístup a súdnictvo je súčasťou tohto komplexného spoločného prístupu. Vidím príklad. V tom momente sa diskutovalo o tom, či je užitočné bojovať proti zahraničným eh, bojovníkom tým, že sú odsudzovaní a eh, zatváraní vo väzenia. No, väzenia sú inkubátory radikalizácie. My neustále opakujeme, že odsudenia pre tých, eh, to najtvrdšie jadro pre veteránov, majú výučinok a nepriamo e, sa na to potvrdilo, keď po utečeneckých e, sme našli našli po posledných útokoch v Bruseli, sme našli list e, jedného z samovražných atentátikov, ktorý písal, že toto už je posledná možnosť, pretože nechce ísť do väzenia. Takže E, rôzny, rôzna miera nebezpečenstva e, zahraničných teroristických bojovníkov, e, navrátilci, ľudia, ktorí odchádzajú do Sýrie a Iraku, aby sa zapájali do konfliktných zón a bojových zón, vracajú sa traumatizovaní a nemajú teroristické úmysly. Takže treba to vnímať skutočne veľmi diverzifikovane Keďže robíme, je to komplexný problém, e, ktorý sa nedá vyriešiť jednoduchým spôsobom, ale súdna dimenzia v boji proti zahraničným teroristickým bojovníkom je veľmi dôležitá. A my e, žiadame spoločný právny rámec, a to musím povedať, že kvôli uzneseniu e OSN z roku 2014, 21. septembra, tak eh, iniciatív, vďaka iniciatívam, ktoré boli prijaté v 2015 máji na úrovni Rady Európy, a druhým dodatočným protokolom ku mm, dohovoru Rady Európy na boj proti terorizmu. A to je veľmi dôležité. Tie iniciatívy, ktoré sú prijaté v komisii eh, na spustenie diskusí o smernici o spoločnom právnom rámci, eh, my ideme správnym smerom Viete, že od roku 2002 máme rámcové rozhodnutie, ktoré dáva spoločnú definíciu terorizmu. V roku 2008 sme doladili toto rozhodnutie e, tým, že sme e, zaradili rekru, e, nábor a verejnou provokáciu a cestovanie za teroristickými účelmi a tiež financovania a organizácia týchto ciest. Takže Eh, cestovanie s teroristickým záujmom alebo účelom a musíme urobiť všetko, aby sme zabranili ľuďom, aby vycestovali a tiež, aby sme bojovali, a to je veľmi dôležitý proti spoločnému aspektu. Je dôležité, že národné členské, členské štáty príjmajú iniciatívu, aby zvýšili uh, štandardy svojej legislatívy uh, na štandardy rezolúcie OSN a rady Rady Európy, konvencie na boj proti terorizmu, ale je veľmi dôležité, aby všetky národné štáty jednej línii a to je dôvod existencie smernice. My máme a žiadame skutočne takýto spoločný prístup, pretože vidíme, že niektoré členské niektorí členia boli na špičke, niektoré členské štáty nemali právnu legislatívu. Na posledné zasadnutí e, vidíme, že mnohí z prokurátorov profitovali z, z nedávnych zmien legislatívy. vítame skutočnosť, že, že komisia pozvala e, ľudia na diskusiu o tom, ako v praxi lepšie spoločnú legislatívu Sú to nedostatky ako napríklad, že len členom teroristickej organizácie nie je dosť dobré, je váš príspevok k aktivitám teroristickej skupine, čo určuje to, či vaše správanie bude označené ako teroristické správanie. No a pozrieme, že niektoré mladé ženy a deti vycestujú do Sýrie, Iraku a vrátia sa naspäť a sú odsudzované za teroristickú činnosť, eh, pretože oni poskytli eh, dopravu, pretože varia pre teroristov a toto správanie sa v iných krajinách eh, netrestá. Vidíme niektoré krajiny, ktoré majú problémy hm, pri riešení pasívneho tréningu a vidíme tiež, že či nezávislé od skutočnosti, či radikalizáciu zakotvenú eh, v legislatíve. Vidíme tiež, že mnohé súdy vysielajú jasné signály, keď eh, bola vytvorená tenká línia eh, obhajobov, a ktorí povedali, že to nie je terorizmu. Keď niekto ide do vojnových zón, krízových zón, to je spojené s medzinárodným humanitárnym právom. My sme Eh, zhromaždil mnoho odsúdení eh, v rámci nášho eh, monitoru, ktorý máme od roku 2008 a doľaďujeme analýzy mnohých rozsudkov, rozhodnutí, odsúdení a mnohé súdy jasný signál. Toto sa považuje za teroristický čin a špecifické členské štáty upravili zákony v súlade s rozhodnutím, alebo teda s rámcovým rozhodnutím z roku 2008. Veľmi dôležité je, ako eh, nakladáte sa tými, ktorí sa vracajú. Niektoré krajiny uvažovali nad indikátormi eh, rizik, nad eh, hodnoteniami rizik a označili tých, ktorí sa vracajú ako podľa toho, či sú vysoko nebezpeční, stredne alebo nízko Um, radi by sme uh, zdieľali toto s inými krajinami, či by tie nemohli uh, prekopírovať do ich národného kontextu podobný typ označovania. Ale je treba to urobiť ako rámc, uh, právny uh, súdny rámec. Musíme definovať, čo je nebezpečenstvo, ako to označiť, ako to definovať, aké je uh, riziko v tejto súvislosti. Z mojej skúsenosti tí hardcore veteráni, tí sú najnebezpečnejší, tí, ktorí chodia hore dolu a tí, ktorí, majú, ktorí nemajú čistý register trestov z akýchkoľvek dôvodov. Môžu k tomu patriť aj teroristické zločiny. Napríklad Abel Hakim bol 29. júla eh, v Bruseli eh, v osobnej prítomnosti eh, odstení ďalší kamikadze bol tiež uh, už odsudený vo svojej neprítomnosti v minulosti a môžem takto spomenúť viac príkladov. Takže to je veľmi dôležité, aby sme sa súdnou cestou takto o nich postarali a snažili sa aj o deradikalizáciu vo všetkých e, e, fázach, aby sme kontrolovali individuálne v každom prípade, do akej miery je možná e, divergencia od, od teda, prenasledovania, aké alternatívne možnosti trestov by tu mohli byť. Pani Jorová v oktobri 2015 sa rozhodla, že Eurojust má E, sa zaoberať rôznymi programami deradikalizácie vo všetkých e, e, fázach. Preto sa samozrejme to nepostačuje. Komunitné programy deradikalizácie sú dôležité a treba sa samozrejme zaoberať aj hlavnými príčinami, príčin, pôvodnými príčinami. Digitálne dôkazy sú veľmi dôležité. Teroristi masívne využívajú internet, sociálne médiá, ešte stále tu vidíme určité e, problémy v súvislosti s e, dôkazmi. Je tu problém, e, pretože sú tu rôzne diverifikované systémy o zadržiavaní údajov v jednotlivých členských štátoch. Súdna spolupráca s tretími krajinami je tiež veľmi dôležitá. Veľa pracujeme na e, súdnej e, spolupráci v tejto oblasti, ale e, zaujímame teraz vaše otázky. Teraz pani Holmajer. V prvom rade chcem sa poďakovať za túto vynikajúcu správu a za to, že e, výboru e, LIBE poskytujete e, také všeobecné informácie. Chápem, že vyšetrovacia činnosť sa nedá okamžite zverejňovať, lebo by sme tým podrili vyšetrovanie. Mám jednu, dve otázky k záverom. Poprvé, vidím, že E, ako e, budeme zaobchádzať so zahraničnými bojovníkmi, ako budeme postupovať v oblasti trestného e, práva. Tomu sa môže venovať táto príslušná smernica, ale nemôže sa venovať ostatným, podľa mňa veľmi dôležitým aspektom. Ale z vášho pohľadu um, som vás pochopila, že je veľmi dôležité zaoberať sa otázkami e, cestovania, ak ide o e, cestovanie s e, teroristickým zámerom. Nejde o to úplne zakázať cestovanie, nie, ale cestovanie, kde sú dôkazy, že ide o cestovanie s teroristickým zámerom, že je tam takéto prepojenie s teroristickou sieťou alebo na nejaký konkrétny čin, že to naozaj je dôležitá súčasť Ehm, potom aj otázky ehm, tréningov, výcvikov. Včera jeden e, talianský prokurátor, ktorý má veľké skúsenosti e, v oblasti vyšetrovania radikalizácie, povedal, že vysoko radikalizovaný islamist a islamista konfrontoval e, dennodenne e, dve e, detičky vo veku 2 a 4 rokov s videami o stínaní hlav. Takže aj také, takémuto, takýmto zneužívaním zo strany vlastných rodičov by sme sa mali zaoberať. A k téme deradikalizácie to považujem za veľmi dôležité aby sme zabezpečili výmenu informácií medzi členskými štátmi o optimálnych a možnostiach a úspešných modeloch deradikalizácie, obzvlášť vo väzeniach a teda opatrenia, ktoré sú s tým spojené, aby tí, ktorí sú odsudení, e, len tak nevegetovali v, e, vo väzeniach bezcielne. Viem, že niektorí sa nedajú deradikalizovať, iní ale áno a tí potrebujú perspektívy a to musí začať už vo väzení. Samozrejme, e, prístupy e, ešte oveľa skôr pred potenciálnymi e, činmi sú oveľa dôležitejšie. A tu by bolo veľmi dobré, keby nám Eurojust mohol poreferovať o opatreniach členských, členských štátov, lebo to môže byť prepojené aj s legislatívnou činnosťou nášho výboru. Myslím si totiž, že na jednej strane potrebujeme určite smernicu pre e, oblasť trestného práva, je veľmi dôležitá na harmonizovanom základe, ale na druhej strane aj tá druhá časť deradikalizácie si vyžaduje konkrétne opatrenia e, na strane našich členských štátov. Ale ešte raz vám teda srdečne ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kirkhope. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Chcem sa eh, venovať jednej dvom eh, veciam. V prvom rade, ako viete, celá táto eh, ambícia harmonizovať, pokiaľ ide o trestné činy v Európe, bude ambíciou a nemôže to byť viac než len ambícia ako taká v predvidateľnej budúcnosti. Avšak zdá sa, že niektoré vaše návrhy v oblasti technických štandardov, ktoré sa vzťahujú na výmenu informácií medzi členskými štátmi, eh, to je niečo, čo sa dá veľa ľahšie dosiahnuť, než tie širšie ambície, ktoré spomínate, pretože Žijeme momentálne e, situáciu, kedy máme veľmi veľa kooperácie e, v oblasti PNR, e, ECRIS. Dochádza veľmi veľa zmien, ktoré sú veľmi užitočné. A myslím si, že na toto by sa bolo treba viac sústrediť. Niekedy máme problém rýchlo, presne konať aj v oblasti výmeny informácií, pretože jednoducho technické štandardy sú tak odlišné v jednotlivých krajinách. A v tomto kontexte eh, beriem na vedomie to, čo ste povedali o spolupráci medzi agentúrami mm, Eurojust, Europol, Frontex spomínate. To je samozrejme veľmi dôležité, ale sú tam potom aj ďalšie agentúry, ktoré by sa mohli zahrnúť do tohto. A napokon využívanie spoločných vyšetrovacích tímoch. V minulosti sa e, spoločné vyšetrovacie témy veľmi nevyužívali až donedávna. Teraz e, už tu máme pár e, pozitívnych výsledkov a vzťahov v tejto oblasti, ale umožnené to bolo už dlho a možno by bolo dobré zaoberať sa možnou revíziou, ktorej súčasťou by ste boli, aby sme zistili, či e, sú tu nejaké zábrany, ktoré e, znemožnili tomu, aby sa spoločné vyšetrovacie týmy širšie využívali. Ďakujem, Natali Grisbeck. Ďakujem veľmi pekne a ja by som chcela poďakovať pani riaditeľke za vynikajúcu prezentáciu. Tá téma, ako škoda, že to je aktuálne už eh, viac dlhé roky, ešte pred eh, tými hroznými atentátmi a útokmi, a, eh, ktoré sa uskutočnili v Európe, takže je to veľmi vážna téma, ale skutočne a súčasne aj problematika, ktorá je hrozná a, ako ste povedali, a, realisticky Mm, zdôraznili ste tajnosť informácií, no a ja si to vážim, rovnako ako aj kolegovia. A rovnako, tak ako ste povedali, dôležitá je dôležitá je situácia obetí, že, že tento systém funguje v sieti a Vidíme, že dokážu konať rýchlo a rodi spolupracujú v sieti so všetkými technologickými prostriedkami, tými najmodernejšími. No a rovnako je veľmi dôležité, aby spracovali, spolupracovali členské štáty, vymenili si informácií aby dokázali spolupracovať v reálnom čase, čo je najefektívnejšie a konkrétne, ale to, aký dôležitý je e, súdny rámec alebo právny rámec, ktorý nám umožní konať rýchlo, získať návrh v tejto bodke mám, e, bitke. Mám dve stručné, krátke otázky o vašich návrhoch. Vy ste hovorili o šiestich krajinách ktorí sa týkali zahraniční bojovníci, ktorí tu boli na začiatku vašich návrhov alebo naš, vašich pripájení, no, že, e, pretože ja mám pocit, že sa nás to týka e, všetkých, možno inej, inom rozsahu, ale všetkých. E, a druhá otázka, mhm, tiež európska aktualita. Zaoberáme sa novou smernicou o terorizme. Čo si myslíte o návrhu, aké by boli pripomienky čo si myslíte, alebo čo by ste si by ste rada zdôraznili v tejto smernici? V každom prípade povedzte nám niečo váš názor k tomuto dôležitému textu. My stále produkujeme veľmi veľa textov a využijeme veľmi veľa energie na e, revidovanie textov, na ktorých pracujeme, ktoré niekedy pár mesiacov neskôr sa stará. Takže táto smernica je veľmi dôležitá. Musíme sa snažiť najlepšie ju prispôsobiť eh, tak, aby bola aj účinná. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Voss. Recht herzlichen Dank für die Präsentation. Eh, ďakujem pekne za prezentáciu. Mám pár otázok eh, k tým poznatkom z vašej práce k tým eh, z, toho, z tej práce, ktorú vykonávate, eh, je badateľné, že teror sa viac spája s organizovaným zločinom, napríklad eh, nielen v oblasti pašovania ľudí, ale aj prania špinavých peňazí a podobne. A tým, že sa teraz viac sústredíme aj na teror, máte pocit, že potrebujeme e, nejaké zosúladenie v Európe, pokiaľ ide o definíciu teroru. Sú tam nejaké možnosti lepšie to zlúčiť. A potom e, tretia oblasť. Máme e, čas viac pocit, že sa to v našich krajinách viac zakoreňuje. Máte pocit, že tu e, máte dočinenia s jasnými štruktúrami v rámci členských štátov. My to poznáme z Nemecka. Arabské e, klany dominujú určité oblasti, aj určité mosky, e, mešity. A chcem sa spýtať, či takéto nejaké vedomosti máte aj vy. Ďakujem. Pán Jurek. Ďakujem, bo ona jest bardzo... E, Ďakujem pekne za e, váš e, aktuálny referát. Hovorí nás o veľmi aktuálnom, aktuálnych vedomostiach aj o smerovaní vašej práce. V prvom rade treba sa zabrať tým, čo ISIS, Daesh vlastne je. Je to organizácia, ktorá eh, vstupuje do vojny s mnohými z našich krajín a zúčastňuje sa vojnovej, vojnovej činnosti. A keď sa niekto pridá k ISIS, v posl- eh, v, vlastne ide k eh, veľa zrade. Treba, aby sa to takto aj klasifikovalo a treba to e, preskúmať, treba to e, rozlišovať, kde začína podpora, kde začínajú už e, vojenské činy. A treba to klasifikovať. Niekto, kto sa pridá k takéto skupine, kto ju podporuje, kto organizuje zbranie, čo už sa dá kvalifikovať v tejto, týmto smerom právo e, vždy môže, e, nejde mi tu o rigorizmus právo, vždy vidí aj nejaké možnosti e, úľavy a podobne, ale predsa len treba veci jasne definovať. Nachádzame sa vo vojnovom stave de facto a musíme týchto ľudí vnímať ako nepriateľov eh, našich eh, štátov. Takže sú tu naozaj ehm, vojnové podmienky, keď sa to takto vezme. A ak sa niekto ak niekto je vlastne nepriateľom danej krajiny, tak treba ju eh, odstrániť z tejto krajiny. A v tejto súvislosti už existujú rozumné prístupy, ak niekto napríklad má dvojité občianstvo, a je e, e, účastný na teroristickej činnosti. E, prakticky by, bo, prakticky by bolo odňať mu občianstvo. Je to možno zložitá téma, ale je dôležité zaoberať sa aj týmito otázkami. Ľudia musia vedieť, že to nejde o nejaké pocity a zámery, ide naozaj o spoločnosť a často eh, tu bojujeme s nejasným jazykom, nejasnými definíciami. Terorizmus je nejasný. Aktívne podporovanie terorizmu. Myslím, že by bolo dobré, keby sme sa na to potreli raz aj zo sociologického pohľadu, ako to vyzerá s radikalizáciou čo sa deje pred e, radikalizáciou, aké názory vtedy ľudia e, mali. Ja si myslím, že to je dôležitý aspekt e, činnosti ISIS. Už som to povedal, nedá sa to ohraničiť spoločensky, to ľudia žijú v spoločnosti, a, je to dôle, a spoločnosť je e, veľmi dôležitá pre integráciu. Izolácia jednotlivcov, ktorí nechcú e, nažívať v miery s ostatnými, je tiež podmienkou preto, aby e, ostatní neboli e, vystavení nebezpečenstvu. Ďakujem e, pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Tri otázky z mojej strany. Poprvé, hovorili ste o prevencii radikalizácie a alternatívnych spôsoboch takejto prevencie. Mohli by ste nám k tomu niečo podrobnejšie povedať? Po druhé, hovorili ste o kriminalizácii cestovania. A ja len uvažujem, či je to ten správny spôsob rieštenia. Mm, či nejakým spôsobom nevytvárame vedľajšie účinky, keď začneme stíhať cestovanie. Ja, ja poznám osobne sírčanov, ktorí sa vrátili do kurdskej oblasti a naozaj oni cestovali práve takým istým spôsobom, ako i teroristi navštívili rodičov a tak ďalej. Čiže neviem, či toto je spôsob riešenia kriminalizácia cestovania. Či ste sa zaoberali aj možnými vedľajšími účinkami takéhoto niečoho. Potom, zahraniční bojovníci pred súdmi v Európe. Áno, samozrejme. Pokúsme sa o to. Ako? Nuž, na, za, na, na akom základe založíme náš dôkaz, že niekto bojoval za Daesh. Podložíme to spravodajskými zdrojmi alebo niečím iným. Toľko. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. E, ja opätovne odoznám slovo pani Michelle Koenig. Ja sa chcem spýtať na tú radikalizáciu. Pán Holmer a pani Sargentin sa na to pýtali. Chcel som sa spýtať, Eurojust bola, je jednou z agentúr, ktorá sa zaoberá touto otázkou. Nie veľa ďalších agentúr sa touto oblasťou zaoberá. Máte pocit, že ide o krízu. Možno, že tý, ten počet nie je vysoký, pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí sú radikalizovaní, ale my sme boli svetkami aj toho, že mnohé aj toho, akým spôsobom sa to potom obracia proti moslimskej komunite. Čiže otázka znie je, vidíte nejaký, nejaký súlad medzi e, veľmi chabou reakciou vlád aj pri tých najlepších antiradikalizačných opatreniach. Pán Kierko bude vedieť určite, akým, ako vyzerajú opatrenia s dobrým zámerom, ale ktorých realizácia je chaba. Napríklad v školách oni sú, oni sú možno dobré, ale nedostatočne sa implementujú. Je si Eurojust vedomí nejakých informácií v tomto smere, pokiaľ ide o tých, ktorí sa vrácajú opätovne. Um, justičné systémy uh, sa rôznia v jednotlivých krajinách. Existuje nejaká koherentnosť medzi prokuratúrami krajín a tak ďalej. Ja viem, že vy odvádzate obrovský kus práce, snažíte sa o istú koheziu, ale existuje nejaký stupeň kohezie, pokiaľ ide o to, akým spôsobom um, sa zaobchádza s tými, ktorí sa vracajú. Ďakujem veľmi pekne za položené otázky otázky. Začnem tou vašou, pán predseda. Áno, tá teroristická hrozba je bezprecedentná, je obrovská. Berieme to veľmi vážne. Začali sme na tomto jave práce v roku 2012. Hm. Ehm, boli sme svedkami toho, že tento jav sa rozšíril ako olejová škvrna. Ehm, mnohé počet počet tých krajín, ktoré malo takýchto bojovníkov, sa, sa, sa zvyšoval. V budete si pamätať v Antwerpách ten prípad eh, z roku 2015, kde bolo obvinených 46 členov eh, organizácie Sharia for Belgium. a takéto niečo malo obrovský vplyv na to, akým spôsobom riešime otázku, túto otázku v Belgicku. A tá olejová škvrná e, mala zrazu vplyv na celú Európsku úniu, nielen na tých 6-7 počiatočných krajín. Teraz, no, teraz vidíme, že e, všetci sú na mape, rozdiely sú samozrejme v jednotlivých krajinách, rozdiely tkvejú aj v tom, ako je obývaná krajina, do akej miery zastúpená moslimská populácia a tak ďalej, ale my nechceme stigmatizovať ani označovať nejakým spôsobom muslimov, pretože aj oni sú medzi obeťami a aj oni um, by mali byť chránení. Preto my, preto my robíme našu prácu a chceme, um, aby bolo spravodlivosti zadučinené, aj keď nevidíme ten efekt okamžite, my chceme, aby boli na všetkých úrovniach prijaté iniciatívy a uvidíme, čo potom bude mať svoj dosah. Neskôr budeme môcť vidieť e, opatrenia alebo ich, ich efekt o pár rokov. Vieme však určite, že v prípade jednej kategórie veteránov tam e, neexistuje žiadna milosť. E, nehovoríme my tu hovoríme, nehovoríme tu o myšlienkach, hovoríme tu o trestných činoch e, páchateľov, ktorí využili náboženstvo na to, aby spáchali trestný čin s náboženským motivom. Čiže a to je neakceptovať, že je tu, máme, potrebujeme zmysel pre pre zodpovednosť, potrebujeme konať rýchlo, naše, máme zasadnutia a to sa um, vraciam k ďalšej otázke. Sna- Nejde nám len o tie spoločné postupy, len aby existovali, ale ide nám o to, aby sme aj mohli robiť svoju prácu. Napríklad v, po parížských útokoch nám to trvalo dve hodiny, aby sme sa, eh, aby sme sa nakontaktovali na všetky NTCS, aby sme ich požiadali, aby boli v pohotovosti, aby nám umožnili v reálnom čase um, zrýchliť eh, sú, súdne postupy. Aj toto je úlohou siete. Dobrou správou je, že 22. marca um, belgické orgány o pol hodinu neskôr bola v pohotovosti celá sieť. A to je práve v zásade to, na čo my sme mali pracovať a potrebujeme budovať na národnej koordinácii. Ja teda sa pozrám na kolegyňu, pretože vy práve máte na starosti nariadenie Eurojust. To je vynikajúcim príkladom a síce, že NCS sú, reagujú rýchlo, teda Eurojust je zapojený rýchlo do procesu a do akej miery zabezpečujeme rýchlu justičnú reakciu na, justičné, na potreby justičnej spolupráce, e, aby sme riešili problémy nebis in idem a aby sme zabezpečili myslím, že to je aj odpoveď na pani Kerkove, aby sme zabezpečili e, prácu spoličných vyšetrovacích tímov. A toto toto je ten Rolls-Royce, toto je ten vysokorýchlostný vlak vzájomnej súdnej spolupráce. Čo môžeme ponúknuť? Praktickú spoluprácu, justičnú spoluprácu, právnu spoluprácu a e, finančnú spoluprácu, pretože u nás v Eurojuste máme k dispozícii tú ex- expertízu. Vyhodnocujeme to, ako sme efektívni. Áno, samozrejme, každý rok e, prebiehajú networkingové zasadnutia, takže toto všetko e, prebieha Holmajer. Ďakujem pekne za vašu otázku, pani Holmajer. Smernica je veľmi dôležitá. Pretože my v Európskej únii sme sa zamerávali, e, my, my, sme, my sme v právnom štáte, nachádzame sa tu v samozrejme je tu právo vysloviť svoj názor, právo urobiť veci a ja si myslím, že my ako pro, prokurátori máme cieľ a um, to je to právo na život. A teda, ak urobíte niečo, čo bude trestným činom a otázka pre nás znieje aj tak, či, môž, či môžeme tomu zabrániť. Čiže preto, preto vzdelávanie, preto fina, financovanie a tak ďalej. Teda preto sme hovorili aj o tom cestovaní. Cestovaní na teroristické účely, čiže cestujete do Sýrie, nie aby ste sa zabavili, ale aby ste sa tam zapojili do teroristických aktivít. Um, nábor, e, inšpirácia druhých, e, zabíjanie, podrezávanie ľudí, um, my sa zaoberáme, samozrejme sú tu prípady novinárov, ktorí boli zajatí v Sýrii a teraz znie je otázka, akým spôsobom získať dôkazy v týchto krajinách. Čiže to je veľmi ťažké, preto sa musíme zacielovať na ďalšie veci. Ako posilniť e, mosty s neeurópskymi alebo s krajinami, ktoré nie sú v EÚ, s krajinami Blízkeho východu, Severnej Afriky, Západného Balkánu, Turecka. Na to sme sa za uplynulé roky zacielovali. My sme sa minulý rok sme sa stretli s našimi korešpondantmi z 28 krajín a prioritou, a, a samozrejme boli tam aj eh, zastupcovia Norska, eh, Švajčiarska a USA, to je veľmi dôležité. Uh, ale boli tam teda Turecka, Západného Balkánu a bol, bol tam aj prokurátor z Tuniska. Pamätáte si určite útoky v SUS a e, ďalšie teroristické útoky v Tunisku e, minulý rok. E, ľudia išli do múzea, um, trávili, alebo trávili svoje prázdniny na plážach a my sa samozrejme staráme aj o obete. Nemôžete tak urobiť samotný ako EÚ, musíte spolupracovať s odborníkmi z regiónu, musíte vybudovať dôveru, musíte tak uskutočniť v zmysle právneho štátu. Vidíme, že, e, že sa ISIS posúva aj do Libie, čiže treba nastaviť aj dobre vzťahy s Libiou. Je to jednoduché nie, nelahký problém, čiže vyžaduje si čas, ale je to všetko e, v zmysle naliehavosti, ktorá tu panuje. Ďakujem veľmi pekne za otázky. No a ešte, pokiaľ ide o Ehm, registráciu, vnímame, že je tam veľa, veľa neplnoletých, mladých ľudí a tak ďalej. V niektorých krajinách ehm, vnímame to tak, že súdny proces, stíhanie sú možné aj v neprítomnosti Často sa hovorí, nuž e, odišli do Sýrie, zabilo, zabili ich a potom e, zrazu, zrazu sa objavia pri ďalšom teroristickom útoku. Takže potom tu niečo nefunguje. Čiže nefungujeme len na základe spravodajských informácií, ale e, naša práca sa zakladá aj na e, doladenej e, justičnej spolupráci. Využívame vyšetrovacie techniky, spolupracujeme s policajnými zložkami. A to bude samozrejme bodom aj nášho ďalšieho networkingového stretnutia, akým spôsobom e, využiť e, právny rámec do najväčšej možnej miery. A koncentrujeme sa aj na ďalší aspekt, a síce článok 13 rozhodnutia Eurojust kde ide o to, aby sme boli informovaní, prav, informovaní pravidelne o všetkých formách trestnej činnosti. Áno, pán Bos, my sme si my sme boli svedkami počas našej práce, že existuje prepojenie medzi terorizmom a organizanou, závažnou organizovanou trestnou e, činnosťou. Čiže prevádzačstvom, obchodovaním s ľudskými bytostiami, obchodom s drogami a tak ďalej. A e, nezabúdajme na financovanie terorizmu, e, pranie špinavých peňazí, to nie je nové. To znamená, že musíme myslieť, pracovať alebo začať pracovať a myslieť trošku kreatívne, nielen v rámci určitého kontextu vymedzeného. Hm. Niektorí, niektorí z terorizmu Niektorí, sú, no, niektorí teda sú naozaj za, páchateľmi, ktorí páchajú závažné trestné činy a využívajú na to um, um, náboženstvo. Pani Gerkov, áno, musíme pracovať nielen medzi členskými štátmi, aby informácie prúdili v reálnom čase. Potrebujeme pracovať aj na um, krížových prepojeniach, ale my e, tak uskutočňujeme aj e, za pomoci Europolu. Europol je v zásade našim hlavným partnerom. Ehm, to, že založili Centrum na boj proti terorizmu, znamená, že musíme posilniť spoluprácu s Europolom a ehm, to sme napríklad robili v oblasti počtačovej boja proti počtačovej kriminality. My sme, my sme ustanovili na to špecializovaného pro, prokurátora, aby, aby pomohol vytvoriť takýto moc medzi členskými štátmi, Europolom, aby sme sa ubezpečili, že, že ďalšie justičné kroky zberu spravodajských informácií, aby jednoducho to, to, to prebehlo v, v duchu koordinácie, v duchu koordinácie s centrami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pani Grisbeck za jej otázku. Takže skončím veľmi rýchlo odkaz nie je networking. Networking, zosieťovaniu teroristov by sme mali podobným spôsobom odpovedať, čiže prácou na networkingu. Nezabúdajme, že sú tu, sú tu pravidlá odsudzovania priestupka a tak ďalej. A my sme sa s vami podelili o mnohé výsledky našej práce. Máme tu mnohé odsúdenia, emblematické odsúdenia, napríklad ako Sharia for Belgium um, rozsudok a tak ďalej. Um, nedávno v Španielsku bol vydaný podobný a tak ďalej. A na tomto, o tomto práve diskutujeme na našich networkingových zasadnutiach. Toto, takáto je naša práca. Um, venujeme sa jednotlivým aspektom. Uh, teraz uh, riešime teraz samozrejme riešime aj otázku nelegálneho prevádzaštva a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, ja len chcem povedať, že um, čaká nás e, práca na mnohých e, dosie, ktoré spadajú do um, agendy bezpečnosti. Eurojust e, je dôležitým dosie, takže určite vás, sa na vás obrátime keď budeme diskutovať niektoré z týchto dosie. Ja som vám nesmierne povďačný za prezentáciu a za dôležitú prácu, ktorá sa samozrejme um, úlohy, počet úloh sa znásobuje vzhľadom na súčasnú situáciu, takže veľmi pekne vám ďakujeme za výklad, ktorý ste nám poskytli. Predseda, ďakujem veľmi pekne. O tretej je vypočutie, spoločne počutie SED a LIBE. Takže ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.